Pekné, e, príjemné ráno, kolegyne, kolegovia. Zasadnutie je otvorené. Prvým bodom programu sú vyhlásenia Rady a komisie týkajúce sa viacročného finančného rámca 2021 až 2027 a e, ohľadom e, vlastných zdrojov. očakovania občanov treba naplniť. Predtým, než začneme rozpravu, chcem vás poinformovať, že e, skúšame nový systém kde je možné modré kartičky nahlasovať elektronicky. Informácie o využívaní tohto systému ste dostali. Návod leží na vašich stoloch. Je teda možné eh, na elektronickom hlasovacom eh, prístroji stlačiť eh, príslušný gombík za účelom prihlásenia sa, ale štandardné prihlásenie sa funguje stále. Môžete sa buď osobne na začiatku rozpravy prihlásiť tu u kolegov vpredu, alebo zdvihnutím bieleho listu papiera rukou počas rozpravy. Chcem vás ešte upozorniť, aby ste si nezabúdali, nosiť so sebou svoje kartičky, aby bolo možné e, využívať e, e, systém elektronického prihlasovania sa. Samozrejme, nie, nie je možné, aby ste sa z kancelárie mailom nahlasovali, iba osobné nahlásenie sa cez elektronický systém alebo priamo je možný. Môžete sa okamžite začať prihlasovať, nemusíte čakať až do konca rozpravy. Toľko e, k týmto úvodným e, objasneniam. A teraz má slovo pani Tupurajnen v mene Rady. Vážený pán e, predseda, vážení členovia parlamentu, budúci viacročný finančný rámec bude, eh, stanovať, bude sa týkať financovania eh, európskych politik do roku 2027. Našim cieľom je vyvážený finančný eh, rámec, ktorý by odrážal nové aj staré politiky EÚ a prispieval k európskym cieľom. Nie je príliš jednoduché dosiahnuť tieto dôležité ciele, ale ťažko na tom pracujeme. Časový harmonogram je tiež výzvou aj keď e, prichádza inštitucionálna zmena. E, predsedníctvo sa veľmi snaží, aby bolo možné do konca roka ukončiť príslušné diskusie na rade. Ja osobne sa veľmi zasadzujem za dodržanie tohto cieľa. Dnešná rozpráva na pléne je pre mňa jedinečnou e, spoluprácou kooperovať s Európskym parlamentom. Ja osobne predsedám zasadnutiam Rady pre všeobecné záležitosti ale eh, teda mm, myslím si, že vedieme, vedieme aj pri iných príležitostiach eh, eh, aktualizované diskusie. Veľmi mi leží na srdci interinstitucionálna spolupráca. Aj v rovnakej línii s bulharským predsedníctvom pokračujeme v pravidelných výmenách názorov pred a po zásadnutí Rady pre všeobecné e, záležitosti, ak sa na nej prejednáva otázka vedočného finančného rámca. A teraz už k výzvam EÚ a našim spoločným prioritám. Budúci finančný e, e, rámec má odpovedať na existujúce budúce výzvy pred Európskou úniou, treba posilniť oblasti politik s najvyššou európskou pridanou hodnotou ale e, tradičné e, politiky, podpora e, integrácie, podpora konvergencie, rozvoja a zachovávanie vysokoštandardného poľnohospodárstva sú veľmi dôležité. Vidíme tu pozitívne výsledky týchto investícií všade v EÚ a tieto budú naďalej podporovať konvergenciu a prechod smerom k udržateľnému poľnohospodárstvu. Financovanie rozvoja vidieka tu zohráva dôležitú úlohu. Jedna z kľúčových víziev našej doby je klimatická, sú klimatické zmeny, už vidíme ich dopad na naše životné prostredie a bude sa to len zhoršovať, pokiaľ neposilníme naše úsilie mnoho eh, hlasov, eh, napokon aj hlas eh, našich mladých od nás žiada, aby sme toho urobili viac. Viacočný finančný rámec tu bude mať veľký význam, lebo bude pokrývať obdobie do lehoty, klimatickej lehoty roku 2030. Pokiaľ ide o klimatickú diskusiu, zdá sa, že členské štáty podporujú ten 25-percentný cieľ, aj keď niektoré to vnímajú ako minimum, iné ako maximum. Klimatické ciele a a e, cieľ e, uhlíkovej e, neutrality sú tu dôležité a preto tu vidíme potrebu fondu, ktorý by podporoval spravodlivý prechod smerom na uhlíkovú neutralitu. Takisto chceme podporovať inovácie, výskum v čase, kedy naše spoločnosti prechádzajú obrovskými zmenami v dôsledku digitálnej transformácie. Európa musí ostať na špičke výskumu, vývoja a inovácií budúci viadočný finančný rámec musí byť e, v súlade s novými prioritami. Musíme riadiť migráciu, čo si vyžaduje celistvý prístup, e, poskytovať financovanie, e, používať viaceré oblasti rozpočtu, tak aby sme vedeli dobre reagovať na externé aspekty migrácie. Zároveň naše očakávania musia vychádzať z reality jeden z najväčších členských štátov EÚ, e, má opustiť úniu Viedla som konzultácie s ministrami všetkých členských štátov a v tomto kontexte mnohí vyjadrili potrebu, eh, aby sa táto realita odrazila eh, v eh, rozpočte. Pre predsedníctvo je toto vec, ktorú musí zohľadniť. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, tie musia predstavovať férový, transparentný, rovnostný systém a e, zabezpečiť e, minimálnu administratívnu záťaž pre členské štáty. Z pohľadu predsedníctva k novým vlastným zdrojom nerecyklovateľný e, odpad a si zdá sa získava najväčšiu podporu členských štátov, teraz zavedenie dane na tento odpad musíme mať na pamäti, že dôležitý je konsenzus všetkých členských štátov. Vážení členovia parlamentu, obhajovanie európskych hodnôt začína rešpektovaním zásady právneho štátu v Únii a aj v jej členských štátoch. To nie je politická deklarácia, ale právna norma. Z pohľadu predsedníctva článok 2 e, zmluvy týkajúci sa e, právneho štátu e, tu nebude platiť sám o sebe, malo by sa to odrážať v našej práci našej tvorbe politik. Je to dôležitý prvok eh, aj eh, budúceho viadočného finančného eh, rámca. Chceme chrániť európsky rozpočet pred nedostatkami týkajúcimi sa dodržiavania zásady ľudského práva. Musí to sa rovnako uplatňovať na všetky členské štáty rovnako ako samotná zásada dodržovania pravidel právneho štátu. Sloboda, bezpečnosť, prosperita E, sú také dôležité ako e, právny e, štát. Je to veľmi dôležité pre vhodné fungovanie Európskej únie. Jedna z priorit fínskeho predsedníctva je zabezpečiť ochranu právneho štátu a posilnenie tejto zásady, jej posilnené prepojenie s rozpočtom. Budeme pokračovať v našej práci na tejto dôležitej téme. Som presvedčená, že je tu spôsob, ako vytvoriť e, vyvážený e, návrh vychádzajúci e, z návrhu Európskej komisie. Vážené poslankyne a poslanci, uvedomujem si vaše obavy týkajúce sa časového harmonogramu. Zatiaľ Predsedníctvo eh, na rade sa sústreďovalo na to, aby eh, vlastne jasne podchytilo priority členských štátov. Teraz nastane príležitosť, aby eh, predsedníctvo tu priamo viedlo diskusie za týmto účelom pripravujeme dokument, ktorý má zjednodušiť prvé diskusie na oktobrovej Európskej rade, ale samozrejme bude závisieť od reakcií delegácií a od e, spôsobu, ako bude chcieť predseda Tusk viesť e, diskusiu. Na základe toho e, sfinalizujeme e, negociačný e, box, na základe ktorého potom budeme postupovať ďalej tak, aby sme mohli uzavrieť tieto naše diskusie do konca roka. Chcem ešte raz dôrazniť, že predsedníctvo sa plne zavezuje dodržať tento časový ramec a urobíme všetko, čo je v našich sílach, aby sme sfinalizovali tie posledné štádia rokovaní o viacočnom finančnom rámci. Je tiež veľmi dôležité dôležité pre nás, aby sme kooperovali s vami v súlade s predchádzajúcimi predsedníctvami a pracovali na sektorálnych návrhoch týkajúcich sa viacročného finančného rámca, aby sme dosiahli zhodu. Pán predseda, poslanci, ďakujem za pozornosť a teším sa na našu rozpravu. Ďakujem. Predtým, než sa nie slovo, pán komisár Hán, Nevšimol som si včas, že pán kolega Rivier sa hlásil s technickou poznámkou. Ďakujem, pán predseda. Áno, ja som sa v rámci rokovacieho poriadku prihlásil. Znepokojujú ma isté udalosti, ku ktorým došlo včera počas volie eh, predsedníctva delegácie pani Karbakas, ktorá E, je z našej skupiny Identita a demokracia bola menovaná 17. júla do tejto delegácie Cariforum a ako člen tej, novia tejto delegácie sme sa dozvedeli od administratívy Európskeho parlamentu, že ona e, nemôže e, tam byť prítomná, e, pretože už nie je E, pod, e, nie je pred, viac členkov tohto výboru, pretože je kandidátka na podpredsedu. A podľa Deontovho pravidla po takýchto trošku znepokojujúcich správ ohľadne sanitárneho kondoru, ko, kordónu pri rozdeľovaní post, tak e, i, ja sa chcem spýtať tu na naplene, či je tu nejaká snaha neustále odstraňovať členov e, našej skupiny, alebo či došlo k nejakému e, administratívnemu omylu. E, inak je dôležité, ak nie, tak je dôležitá ani pani Barbakas, ktorá je jednou z mála predstaviteľov zámorských oblastí Francúzska, mala rovnaké práva ako všetci. Ďakujem. Mariani zum gleichen Thema. Ďakujem pekne, kolega Mariani, k tej istej téme. Please wait. Tak počkajte, prosím. Kolegovi Rivierovi chcem povedať, že to nie je bez dôvodu, že e, sa na výboroch volí. Je dohoda medzi politickými skupinami, e, ktorá nie je e, ukotvená v rokovacom poriadku. A teda e, tam e, do hry vstupujú aj politické úvahy. Pokiaľ ide o e, prvý bod, ktorý ste spomenuli, každý môže kandidovať, ktorý je plnohodnotným členom. A túto časť vašej prihlášky do diskusie preskúmame. To je formálny bod týkajúci sa rokovacieho poriadku a kolegyňa je plnohodnotnou členkou, e, musí e, mať možnosť kandidovať. Otázka, či bude zvolená, je úplne iná otázka. Dobre, teraz slovo má pán Mariany. Nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda. Ja som tiež chcel e, vystúpiť k rešpektovaniu Deontovho pravidla. Neviem, k čomu došlo minulý týždeň vo výbore AFED. To je také prekvapujúce. Tento výbor prideluje 13 správ E, ktoré sa týkajú 13 krajín, ktoré sú spojené s EÚ buď na základe e, partnerstva, susedského partnerstva alebo iných e, zmluv. A tieto zmluvy boli rozdelené medzi tri skupiny C a D. Naš, naše skupiny, tri skupiny boli z toho úplne vylúčené a e, tu nejde o deontovo pravidlo. E, my by sme mali vedieť presne, kedy sa toto pravidlo aplikuje, kedy sa neaplikuje. Ale toto je veľmi e, diskriminačné, pretože tam nie je rešpektovaná proporcionalita. Äh, Ďakujem pekne, pán kolega Mariani. Aj tu sa moja odpoveď vzťahuje na e, druhú e, časť odpovede pánovi Rivierovi. Tieto otázky sú iba všeobecne regulované v rokovacom poriadku, že treba zohľadňovať všeobecnú vyváženosť. Napokon sa rozhoduje na výboroch Takže eh, nevidím tu nejaký eh, dôvod eh, venovať sa tejto vašej prihláške do diskusie, ale vaša politická skupina samozrejme sa môže obrátiť na parlament. Dobre, teraz už dáme slovo pánovi komisárovi Hánovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť zareagovať na politické e, uznesenie Európskeho parlamentu e, k viacročnému finančnému rámcu na budúce obdobie. Ide o e, tému strategického významu, ktorá bude formovať Európsku úniu v budúcom desaťročí. Takisto si váži veľmi prácu spolu spravodajcov a vyrokovacieho týmu výboru pre rozpočet ako pán eh, Olbricht, pán Fernández, Andersen a ostatní. Um, Európska rada bude konať výmenu názorov k budúcemu vedočnému finančnému rámcu budúci týždeň a ja chcem len vyzvať lídrov a predsedníctvo rady, aby zohľadnili e, príslušne e, postoj parlamentu. E, dokument prijatý parlamentom v novembri minulého roka predstavoval príspevok k týmto diskusiám o rok neskôr po európskych voľbách v má máji bolo eh, dôležité ehm, zdôrazniť, že je tu kontinuita v postoji parlamentu, preto vítam e, skutočnosť, že parlament e, sa tu opäť podpisuje pod svoju pozíciu z roku 2018. Takisto zohľadňujem tie nové prvky, ktoré e, popisuje toto uznesenie. Za chvíľu sa im budem venovať, ale predtým, než tak urobím, chcel by som pripomenúť pozíciu komisie k celkovej miere výdavkov. Určite je to jedna z tém, alebo tá najdôležitejšia téma prebiehajúcich rokovaní. Európsky parlament by eh, chcel budúci dlhodobý rozpočet eh, na úroveň 1,3 eh, európskeho hrubého národného dôchodku. Na druhej strane členské štáty volajú po obmedzení na 1 Eh, tohto, takže musíme sa venovať tomuto rozporu, tomuto rozdielu. Eh, diskusie musia byť konštruktívne, musíme sa snažiť hľadať kompromis. Napokon eh, sa budeme musieť dohodnúť na budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a čím skôr tým lepšie. Musíme nutne dospieť k pokroku Musíme si uvedomiť, že Európa by mala toho urobiť viac, pokiaľ ide o jej politické priority, že si vyžaduje moderný rozpočet, ktorý by vychádzal e, z e, pridanej hodnoty a viac zdrojov, ktoré by napríklad prispievali do výskumu, vývoja, e, klimatických zmien a digitálnej oblasti a podobne. Na druhej strane e, musíme si uvedomiť aj, že dôležitý e, prispievateľ do rozpočtu odíde, e, takže kohezná politika, spoločná poľnohospodárska politika to budú musieť nutne zohľadniť. Okrem týchto víziev komisia navrhovala E, svoj, e, svoj, e, predstavila svoj návrh, ktorý je podľa nás realistický a zohľadňuje želania oboch strán. Pokiaľ ide o predstavy parlamentu z minulého roku, tento rok došlo k určitým zmenám. V prvom rade by som sa chcel vyjadriť k politickým usmerneniam Komisia eh, v máji minulého roka aj v prebiehajúcich eh, rokovaniach eh, už predstavila solidný rámec týkajúci sa týchto priorít. Nástroj pre konvergenciu pre eurozónu je jedným aspektom a potom právny štát, čo je základnou súčasťou dlhodobého rozpočtu. 120 miliard eur na externé investície a partnerstvo s Afrikou posilnenie Európskeho obraného fondu 22-násobným nárastom v porovnaní s terajšími pilotnými a prípravnými akciami. To v absolútnych číslach znamená z 590 miliónov eur na 30 miliárd eur. Ďalšie veci nedokážem e, anticipovať. Je dôležité pokračovať v rokovaniach e, odhodlane a rýchlo Takto vznikne možnosť pretaviť politické usmernenia do krokov, ktoré sa spoja s dohodou o VFR v rámcovej dohode. Musíme sa stažiť, aby sa nespomalovali e, spúšťania nových programov. Dôležité je to pre našich občanov, polnohospodárov, malé a stredné podniky. Teraz otázka klimatických zmien. Výzvy Európskeho parlamentu na ambicioznejšie kvantifikovateľné ciele u výdavkov. Komisia chce plniť záväzky v rámci Parížského dohovoru a chce, aby Európa bola priekopníkom a vzorom na svetovej scéne. Preto si musíme stanoviť vyššie ciele a zasvetiť 25 eh, dlhodobého rozpočtu asi 320 miliard eur na projekty, ktoré prispejú ku klimatickým e, akciám. Takisto cieľ 25 e, e, ukazuje, ako každý program môže vlastne prispieť ku klimatickým krokom. Určité fondy prispejú výrazne ku klimatickým krokom, niektoré ďalšie, tak taktiež tie, ktoré navrhujeme. Ďalej len posilňa e, jednotný trh Erasmus, e, Creative Europe, e, akýkoľvek cieľ vyšší než 25% si bude vyžadovať zložité voľby Napríklad by sa dali zvýšiť klimatické ciele tých programov, ktoré už prispievajú ku klimatickým akciám. To by si vyžadovalo oveľa vyššie ciele v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky. Európsky eh, regionálny rozvojový fond a kohezný fond eh, kvôli kritickej mase v rozpočte, alebo v relatívnych číslach ba sa dal znížiť celkový podiel rozpočtu priradeného na programy, ktoré neprispievajú ku klimatickým zmenám, eh, ku klimatickým krokom. To by eh, mohlo pomôcť eh, ďalším prioritám, ako je správa hraníc, Erasmus. To je matematická alternatíva, ktorú máme pred sebou. Uznávam ambície parlamentu a vidím, ako sa to spája s pocitmi eh, nespokojnosti u niektorých eh, členov 1,5 roka po návrhu komisie. Rada sa ešte nedohodla na stanovisku k VFR. Uistujem vás, že komisia chce uľahčovať dialog a bude naďalej poskytovať eh, parlamentu i rade technické informácie na podporu transparentnosti, otvorenosti a konštruktívnej spolupráce Uznesenie vyzýva, aby komisia predložila plány na začiatok roku 2020 e, pre naliehavé e, výdavky, kým sa dohodne dlhodobý rozpočet. Budúca komisia bude musieť reagovať na vašu výzvu. Správne však e, poznamenávate, že v článku 312 zmluvy i v samotnom VFR je právny rámec, ak sa nedá dosiahnuť dohoda. Teraz je na čase posúdiť akékoľvek doplňujúce opatrenia. Momentálne naše priority musia byť v dosahovaní včasnej dohody k viacročnému finančnému rámcu a k sektorálnym krokom. Chcem vám poďakovať za e, neutichajúcu podporu e, pri tvorbe systému VFR, pri tvorbe flexibility tohto systému a zavádzaní mechanizmu ktorý má chrániť európsky rozpočet v prípade generalizovaných nedostatkov. Vážení poslanci, súhlasím s vami, že je na čase e, plniť očakávania občanov. Všetci tu máme spoločnú zodpovednosť dohodnúť sa na dlhodobom rozpočte EÚ na čas, aby ďalšie generácie e, programov boli sprevádzkované od 1. januára 2021. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár Hán. A teraz prechádzame k rečníkom. E, a začína pán kolega Olbricht. Vážený pán komisár, pani ministerka, Kolegovia, čas plinie rýchlo a naše podniky, univerzity, miestne samozprávy a študenti, ktorí chcú vycestovať v rámci Erasmu, netrpezlivo očakávajú správy o rozpočte na rozpočet po 2021. Aké budú rozhodnutia v tomto smere, kedy prídu? Treba pripomenúť, že Európska komisia začala e, vo e, jej všeobecnej správe e, načetla rôzne scenáre v roku 2018. Odvtedy už uplynulo 1,5 roka. Európsky parlament um, mal odpovedať a odpovedal e, veľmi rýchlo na tento návrh, aj keď na základe zmluv túto povinnosť parlament nemá. Ale parlament vedený zmyslom pre zodpovednosť reagoval svojou pozíciou v novembri na tieto návrhy. Je to realistická pozícia, my sme použili údaje, ktoré E, predložila Európska komisia. My sme nepoužili žiadne nové údaje, my sme jednoducho len načrtli naše priority. My sme povedali, že treba načrtnúť horizont 2020 a treba takisto posilniť Erasmus. To je naša politika. My rovnako veríme, že tzv. tradičné politiky nemôžu automaticky byť redukované Aká je cena Brexitu? Parlament hovorí, že čas plinie a plinie veľmi rýchlo. My potrebujeme rozpočet a my nebudeme potrebovať my, nám nestačia len stretnutia s vami, ktoré určite budú sympatické, ale my potrebujeme mať aj správy, aby sme mohli pokračovať v práve. Ďakujem, pán Obricht. A teraz pani Marke, 4 minúty. Ďakujem, vážený pán predseda, pani ministerka Tipiturainen, e, pán komisár Hahn. Na začiatku chcem povedať, že e, cieľom tohto uznesenia je uspokojenie túžob občanov. Preto sme tu, máme povinnosť pripraviť e, finančné prostriedky, ktoré budú korešpondovať ambíciám únie a aj reálnym potrebám. S týmto uznesením parlamentu parlament pos potvrdzuje svoju pozíciu z novembra 2018, ale teraz e, s novou obnovenou legitimitou. E, rešpektujeme e, výsledky volieb z mája 2019. Táto správa valorizuje klímu, zdôrazňuje, že budúci viacročný finančný rámec musí byť stanovený ako 1,3 HDP Európskej únie s 27 členskými krajinami. Iba takto dokážeme podporovať politiky, či už kohézne alebo poľnohospodárskú politiku, ale aj inováciu, investíciu investície, migračnú politiku, zahraničnú a obrannú politiku, ako aj posilnenie e, veľmi silného piliera sociálnych práv. A rovnako tam treba zaintegrovať klimatické otázky a to do všetkých politík a zabezpečiť veľmi spravodlivý prechod na bezuhlíkovú ekonomiku, e, pričom nemôžeme strácať zo zreteľa sociálne otázky. E, my e, presadzujeme nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ vždy, keď toto právo nebude rešpektované. Rovnako e, berieme do úvahy všetky politické kompromisy, ktoré e, prijala pani van der Leyen. Ale rovnako e, zdôrazňujeme, že na nové iniciatívy sú potrebné nové prostriedky. Napríklad Zelený Európsky pakt. Vítame záväzky, ktoré prijala zvolená predsednička komisie, ktorá chce posilniť na legislatívne návrhy tak, aby sme po posilnili a vytvorili nový koš e, nových zdrojov. Bude to pokus o e, nový systém financovania Európskej únie, ktorý bude e, súvisieť s novými politickými prioritami? Parlament je pripravený začať rokovať o rozpočet 21-27 aj o vlastných zdrojoch. Nastal čas, aby rada takisto začala rokovať s parlamentom o rozpočte, ako aj o aspektoch sektorovej legislatívy, ktorá je súčasťou programov Európskej únie, rovnako ako otázkam súvisiacim s právnym štátom. Musíme dosiahnuť solídnu dohodu, e, ktorá sa vyhne e, e, dočasným e, provizoriam a ktorá bude e, odpovedať a reagovať na očakávania našich občanov. Ďakujem. Ďakujeme kolegyňa Markeš a teraz na dve minúty kolegyňa Haje. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka, pán komisár, kolegovia. Chcem vás ubezpečiť, že pozorne budeme sledovať diskusiu budúceho e, vývoja. Pred 17 mesiacmi komisia predložila svoj návrh pre budúci finančný rámec. Parlament i hneď začal pracovať, vyjadril svoju pozíciu a svoje priority. A odvtedy čakáme pokrok v rade a e, vyriešenie e, týchto tém a zložiek. Čas plinie a nastal čas, aby parlament opäť vystúpil. Línia parlamentu je jasná. My dnes potvrdzujeme naše priority, pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodárskú politiku, kohéznú politiku, emblematické programy ako je Horizon 2020 Erasmus, ako aj vytvorenie mechanizmu, ktorý súvisí so právnym štátom. Musíme rovnako reagovať na klimatické zmeny a zachovať zachovať biodiverzitu. To všetko, k tomu všetkému sa zaviazala Ursula von der Leyen e, e, vytvorením uhlíkovej e, dane. To je všetko pozbudzujúce, ale nestačí to. Tieto iniciatívy my vítame, ale musia byť vybavené aj dodatočnými rozpočtovými prostriedkami. Ja tu počúvam, že parlament je nezodpovedný, že chce čoraz viac výdavkov, ale budem konkrétna. Viac iniciatív znamená pri rovnakých prostriedkách prostriedkoch, škrty v iných programoch. A tie budú potom menej efektívne. Prosím vás, nedávajme ďalšiu zbraň euroskeptikom. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, tak e, e, systém príjmov bol vytvorený v 70. rokoch. Teraz už je situácia iná a preto je e, dôležité povedať, že my udržiame, e, udržiavame taký systém, kde prevažuje národný prístup, namiesto toho, aby sme privilegovali európske hodnoty. Je preto dôležité, aby sme išli dopredu aj v tejto oblasti. My nemôžeme zvýšiť výdavky bez e, vlastných zdrojov Európskej únie. Pani ministerka, vy viete, že lopta je vo vašej bránke a my sme prijali rozhodnutia a my čakávame vaše, aby sme mohli reagovať na očakávania Európanov. Ďakujeme a teraz na dve a pol minúty kolega Andresen. Ďakujem, pán predseda klimatická kríza, sociálne rozkoly, digitalizácia, všetky veľké témy pre budúcnosť, ktoré nevieme riešiť na národnej úrovni. Potrebujeme na to silnú Európsku úniu a chceme e, silnú Európsku úniu ako zelený. Chceme, aby e, sme dali ľuďom budúcnosť, a, a ktorá bude aj klimaneutrálna. Na to sa musí EÚ meniť, musíme výrazne investovať. Finančný rámec nám na to práve dáva tú správnu šancu. Preto hneď na úvod chcem jasne povedať, pozícia nemeckej vlády a mnohých ďalších členských krajín E, škodí Európe. Je populistické jednoducho e, ísť za rozpočet e, vo výške 1% a malý, malé investície. To je protieurópske. Práve spolková kancelárka Merklova a Olaf Scholz by mali poskytnúť viac. Očakávame, že by odvážne bojovali za silnú Európu a nie všetko brzdili nechápeme e, takúto pozíciu. Pred kto kráti pri rozpočte, ničí našu klímu. Kto e, tu kráti, e, priostruje sociálny rozkol. E, menej potom ide do rýchleho internetu, výskumu a programov ako je Erasmus. Stále ešte veľká časť e, rozpočtu ide e, do subvencií na polnohospodárstvo, ktoré škodia klíme. Namiesto masového chovu e, zvierat chceme e, chovať zvieratá primeraným spôsobom. Chceme e, lepšie dopravné spojenia, železničné spojenia, sociálno-ekologické investície súvisia s týmto problémom. Veľké škandály v Európskej únie že škandálom je, že e, tu žije 120 miliónov ľudí v chudobe. To nemôžeme akceptovať. EÚ musí robiť viac, aby sme bojovali proti chudobe. Preto nás veľmi teší, že sa nám podarilo e, v rokovacom týme e, dosiahnuť zhodu k finančnému rámcu E, že tu v parlamente u tých veľkých otázkach e, sme zomknutí, že sme pripravení konať spoločne a že tu e, spoločne vstúpime do tvrdých rokovaní s radou, pretože musíme rokovať tvrdo. Ide o našu budúcnosť, budúcnosť všetkých ľudí v EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujeme kolega Andresen a teraz na dve minúty kolega Zany. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Už je to veľa mesiacov, čo e, tu aj vo výbore pre rozpočet diskutujeme o budúcom viacročnom financom rámci, ale postup e, z môjho pohľadu je dosť nedostatočný aj napriek e, zasadzovaniu sa francúzského, fínskeho predsedníctva, aby sa tu dospelo k dohode do konca roka na rade. Nevidím tu nejaký, nejaký pokrok. A to hlavne preto, pretože budúci viacročný finančný rámec nie je vnímaný e, pragmaticky a väčšina v tomto parlamente má úplne utopický prístup e, k tomu, ako by mal tento rámec vyzerať. E, žiada sa tu o 200 miliard eur navyše pre financovanie určitých pár nových priorít a programov. Ja si myslím, že je dôležité vrátiť sa k pragmatizmu a položiť si jednu otázku. Ak za každým, keď máme rokovať o rozpočte alebo viacročnom finančnom rámci, budeme žiadať o viac zdrojov e, a členské štáty ich nebudú chcieť dať dispozícii, tak e, tu asi je za tým nejaký dôvod. Ak je investícia dobrá, tak e, financujúci, myslím, veľmi radi eh, prispejú zdrojmi. Ak ich nechcú dať dispozícii, tak motív je dosť eh, zjavný. Pravdepodobne nepovažujú tieto programy a rozpočtové linie za efektívne, eh, pokiaľ ide o dané zámery a obavy vo mne vzbudzuje hlavne to, že tento návrh je prepojený s mnohými podmienkami a tie urobia z tohto nástroja nedemokratický nástroj. Rozhodnutia e, o vydaní prostriedkov alebo nie budú úplne v rukách nejakých byrokratov v Bruseli. Začneme teda veci volať správnym menom. E, vlastné zdroje sú nové, nelegitímne dane, ktoré chce, e, ktorými chce Brusel zaťažiť európskych občanov. To je nesprávne a e, k tejto, pokiaľ ide o túto cestu, tu sa nikdy nedohodneme, pretože to neslúži občanom, to je iba nástroj pre politické vydieranie. Ďakujem a teraz na 1,5 minúty kolega Zíle. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hovoríme tu o uznesení e, e, ktoré má veľmi pozitívny názov. Hovoríme o tom, čo očakávajú občania, ale to, čo sa očakáva, je rozdielne. V niektorých krajinách si myslia, že e, je rozpočet je, by mal byť vyšší, v iných zasa, že by mal byť menší. Návrh komisie sa e, poskytol. E, v kohezných krajinách sme ale niekedy sklamaní, pretože Brexit e, vo výdavkoch Brexit bol nižší než náš prínos v, ko- v koheznom pohľade. Hovorili sme mnohé o Brexite, ale to nie je skutočný dôvod. Poľnohospodárstvo, priame platby, napríklad e, hnojiva sú rovnako drahé vo všetkých krajinách EÚ. Pani van der Leyen hovorila o, o iniciatívach a ty musíme pochopiť, sú to no nové peniaze z, e, na, v tom návru komisie, alebo sú, e, sa budú krátiť výdavky. A ešte posledná poznámka. Výskum a veda kam budú plynúť prostriedky kde bude rozvoj a kde sa bude krátiť. To všetko musíme pochopiť. Ďakujem. Ďakujeme kolega Zíle. Na minútu a pol teraz kolega Papadimulis. Ďakujem pekne. Moja skupina je toho názoru, že návrhy komisie nepostačujú pokiaľ ide o nový e, viacročný finančný rámec. My tie návrhy považujeme za nepriateľné, pretože sa návrhujú krátenia, škrty, E, na, ešte aj e, v návrhu komisie zo strany rady. Považujem tiež za nebezpečné to, aby tu e, rada váhala a prijala časové sklzy. 1,5 roka tu máme návrh, ale rada na tom nepracuje. Európsky parlament jednoducho svoju zodpovednosť, svoju prácu si urobil. My sme toho názoru, že návrh komisie je nepostačujúci a že postoj rady je nepriateľný. Netýka sa to len výšky rozpočtu. Európsky parlament vyžaduje alebo požaduje e, e, ambiciózny rozpočet, aby sa bojovalo proti klimatickým krízam, sociálna agenda, zamestnanosť a prechod e, od politiky úspor k rastovej politike ale aj e, smerovanie prostriedkov pre nás nie je e, priateľné, pretože považujeme to za naozaj provokáciu, ak sa tu navrhuje, a povedal to aj pán Hán, že výdavky na e, obranu sa 20-násobne navyšujú, ale v koheznej a polnohospodárskej politike sa realizujú škrty tým pádom tie ciele, ktoré sme si e, stanovili, pokiaľ ide o klimatickú zmenu, nemôžeme splniť. Ďakujeme kolega Papadimulis, na minútu teraz kolega Thais. Vážený pán predseda, dohoda EÚ predchádza priraďovaniu rozpočtu na obranné e, účely. A na, napriek tomu v tomto finančnom rámci 27 miliard eur je priradených do e, obrane to je 22-násobný nárad pre Európsky obranný fond mimo tohto rozpočtu e, členské krajiny z iných rozpočtov prispievajú k európskemu e, programu Peace Stability aj tiež do PESKA. Je celkom jasné, že napriek uisteniam je tu opak. EÚ e, tvrdila, EÚ vlastne sa snaží vytvoriť Európsku armádu. Spojené kráľovstvo nechce mať dočinenia, nič dočinenia s Európskou armádou. A to je jeden z mnohých prínosov opustenia Európskej únie členské krajiny, zdá sa, majú prostriedky na tieto príspevky. Len 6 členských krajín si pritom plní svoje záväzky voči NATO, 2% HDB. Ak bohaté krajiny ako Nemecko a Taliansko si nevedia plniť svoje záväzky voči NATO, prečo by mali očakávať, že NATO, NATO príde e, na ich, e, na ich pomoc, ak jednoducho neprispievajú? Ďakujeme, kolega Tajs. A teraz na 1,5 minúty kolega Fernández. Ďakujem, pán predseda. Parlament je jednotný, parlament očakáva na radu opäť raz a rada e, opäť ide vopred rýchlosťou slimáka. Pani predsednička nevenuje pozornosť pozíciám parlamentu a opäť to ukazuje, e, ako nerešpektuje e, občanov Európskej únie my chceme udržať koheznú politiku, spoločnú poľnohospodárskú politiku, rybolov, tradičné politiky a súčasne e, zvýšiť, posilniť výskum, inováciu, e, podporu klíme, mladým ľuďom Erasmus+. To sú priority, e, o ktorých rada hovorí, že sú aj jej prioritami a na tieto politiky potrebujeme 1,3 HDP. To nie je nič mimoriadne. Okrem toho je jasné, že my odsúhlasíme viacročný finančný rámec iba vtedy, keď budeme mať širokú dohodu o vlastných zdrojoch. A musíme dať transparentnosť, zjednodušiť vlastné zdroje. Musíme e, pomôcť, aby e, sme e, nové vlastné zdroje získali. Potom je potrebné, aby sme skutočne dokončili fiskálnu harmonizáciu. Milióny eur strácame e, v daňových únikoch. My môžeme mať program ambiciózny, ale musí zodpovedať e, očakávaniam občanom. Občania žiadajú a rada takmer vždy odmieta. A komisia, tento komisár pomáha a parlament e, bude tlačiť. Ďakujem. Ďakujeme, kolega Fernández, na 1,5 minúty. Teraz kolegyňa Gardia Zabal Rubial. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár, pani ministerka. Dnes tu diskutujeme o uznesení o finančnom rámci, ktoré a je to veľmi dôležitá diskusia, pretože je tu pritomná aj rada. Pred rokom parlament zaujal jasné stanovisko, ako by mal vyzerať budúci finančný rámec. Je to rozumné, racionálne e, postoj, ktorý vychádzal z politických záväzkov, zo situácie a kvantifikoval eh, ako, ako by mal tento európsky rozpočet vyzerať a z toho potom vyplynula tá suma 1,3 a my sme jasne povedali, že európsky rozpočet nemôže takmer exkluzívne závisieť od príspevkov členských štátov a preto treba zaviesť nový systém financovania, s vnútorným trhom, spravodlivým E, fiskálnym zaťažením a tak ďalej. A preto žiadame a potvrdzujeme to, čo sme ukázali e, a to, čo ukázal v roku 2018 predchádzajúci parlament. Boj proti klimatickým zmenám si vyžaduje väčšie zdroje, ako sme uviedli minulý rok. Po tretie, E, pani van der Leyen, ako aj mnohí komisári pred týmto parlamentom sa zaviazali, že spustia sériu iniciatív, ktoré ešte nie sú obsiahnuté v návrhu komisie a preto sme požiadali, aby bol návrh komisie zrevidovaný. A na záver povedali sme, že rok čakáme na radu. My nepríjmeme akúkoľvek dohodu len preto, že nás bude tlačiť čas a preto sme žiadali prechodné opatrenia. My vieme, že zmluvy ich umožňujú, ale potom v praxi je to oveľa komplikovanejšie, takže prosím, pracujme. Ďakujeme pani e, Rubiel a teraz kolega Körner. Ďakujem, vážené dámy a páni. Teším sa, že svoj prvý že môžem mať ako spravodajca prvý prejav e, tu v parlamente. Som spravodajcom za Renew pre e, VFR. Tu stanovujeme ťažiska politiky na budúce roky. Tento rozpočet EÚ v budúcnosti a predovšetkým e, musí byť teda orientovaný na budúcnosť a musí mať európsku pridanú hodnotu. A to dosiahneme tak, že rozpočet EÚ bude veľký rozpočet, pre veľké, že na veľké otázky dá veľa peňazí a na malé otázky menej. Tie veľké európske otázky, tak to je podpora e, e, digitalizácie, ďalej podpora výskumu, e, Erasmus, boj proti klíme, klimatickým zmenám a boj proti terorizmu a ochrana našich vonkajších hraníc. Ale pri rokovaní o rozpočte moja skupina bude dbať na jedno. Nie je prípustné, aby európske prostriedky sa prijímali, ale zároveň sa e, pošliapovali európske hodnoty. EÚ je spoločenstvo hodnot a keď základné hodnoty v EÚ sa nepodporujú, tak ten, kto tak nečiní, nemal by mať ani podporu v budúcnosti. My za e, obnovme Európu nebudeme dávať jednoducho rabat na právny štát. A u tohto rozpočtu e, to chceme presadzovať. Chceme rozpočet, ktorý tato, toto naozaj aj zohľadní. Ďakujem pekne, pán kolega e, Kön. Slovo má teraz na 1,5 minúty kolega Kormo. Bonjour, merci. Ďakujem. Naše rozhodnie do budúceho obdobia bude rozhodujúce pre klímu. Európa má historickú zodpovednosť a musí mať rozpočet, ktorý bude týmto výzvam zodpovedať. Tento rozpočet má isté pokroky, vyjadruje pokryt pokroky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie parížských dohôd v období 2021-2027. Ako e, však možno to zaručiť, keď, to ne, keď tieto e, konkrétne údaje nebudú zapracované do rozpočtu? E, keď parlament e, schváli e, viacročný finančný rámec za vlastné zdroje, to je skutočne zásadná vec, ak chceme zachrániť klímu. A v tomto duchu sme za vytvorenie zmluvy o finančných tra- transakciách, kerozéne a tak ďalej. My potrebujeme nový díl za 2 eurá, ktoré získame e, z týchto daní, ktoré štáty nevedia získať, 1 euro zostane v štátnej kase a 2 euro pôjde do európskeho rozpočtu, aby sme podporili zelené investície, ktoré potrebujeme. Rozpočet musí byť nástrojom v rukách e, politikov a musí rešpektovať takisto občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, Korga Kormo. Slovo má teraz na pol minúty kolegyňa Laport. Pán predseda, drahí kolegovia, keď som si prečítala návrh spoločného uznesenia, som pochopila, že všetko bolo iba zámienkou na navýšenie rozpočtu EÚ. Francúzske Anmarš je za racionalizáciu výdavkov a zníženie výdavkov na medzinárodnej scéne. A tu vidíme bezprecedentný návrh rozpočtu, ktorý si bude vyžadovať e, obrovský e, príspevok zo strany Francúzska. Vy požadujete 13 miliard eur a to je nárast o 40 v porovnaní s minulosťou. A to všetko na podporu byrokratickej inštitúcie Európskej únie, ktorá namiesto toho, aby redukovala rozpočet, ho chce navýšiť. A preto vyvstávajú legitímne otázky. Kto bude mať z toho úžitok? Poľnohospodári, podnikatelia, malé a stredné podniky? ktoré boli vystavené a trpeli nelojálnou konkurenciou v dôsledku slobodnej výmeny? Na tieto otázky asi nebudeme vedieť odpovedať. Citujem váš text. Tieto dodatočné prostriedky sú potrebné, aby sme dostali svoje zodpovednosti v oblasti migrácie, zahraničnej činnosti a obrany a e, k tomuto textu nebudeme robiť žiadny komentár, ale pokiaľ ide o vytvorenie nových E, zdrojov a príjmov, tak tam ste veľmi tvoriví, napríklad e, zrušenie pri toho, čo príjmajú členské štáty z colných poplatkov, alebo pokút, alebo e, takisto príspevky z používania plastických môh. E, ja mám také z, z tohoto si len dve také pragmatické návrhy osvojujem obmedziť. E, z, o, prerušená je rečnička vypnutý mikrofón. Ďakujem, pani kolegyňa Laport. Na jednu minútu má slovo kolega Romca. Ďakujem. Ďakujem. Prijatie eh, viacročného finančného rámca je veľkou výzvou. Európsky parlament má negociačný mandát, pokiaľ ide o zdroje aj výdavky eh, v rámci budúceho viacročného finančného rámca. E, tento rozpočet musí byť e, postavený na realite a rokovania musia začať čo najskôr, aby sme mali solidnú dohodu. E, Európska komisia musí pre, pripraviť naliehavý plán, ktorý by predlžil súčasný finančný rámec, aby jednoducho ochránila tých, ktorí poberajú prostriedky z európskych fondov. Toto musí urobiť parlament ešte najskôr a my musíme rovnako pripraviť nový košík vlastných zdrojov. Treba povedať, že každá nová iniciatíva musí byť v súlade s protokolom 28 zmluv o Európskej únii. To bude garanciou, že nedôjde k novým iniciatívam, ktoré by mali retroaktívny dopad na partnerov a poberateľov. Ďakujem. Ďakujem. Na 1,5 minúty má slovo kolega Omarží. Merci. Ďakujem, pán predseda. Včera vo výbore regi, jo, vo výbore regi som povedal, že malý rozpočet pre Európu bude znamenať krutý nedostatok politických ambícií obetovať spoločnú poľnohospodárskú politiku, koheznú politiku, e, to bude znamenať, že sa vzdáme hrozne niečoho a dáme víťazstvo do rúk eurofóbom. A a toto chcú e, šéfovia štátov. Toto je poučenie, ktoré vyvodili z európskych volieb. To je moja otázka. A chcem povedať rade, že Európsky parlament nikdy nepríjme škrty v rozpočte koheznej politiky. Pretože viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme viac kohézie a škrty v rozpočte pre súdržnosť, to bude znamenať menej vzdelávania pre mladých, menej inovácie, menej investícií do regiónov a menej zamestnanosti, menej pomoci, potravinovej pomoci tým najbiednejším a zároveň to bude znamenať väčšiu teritoriálnu fraktúru v okamihu, keď sa zdá, že sa e, dochádza a nadchádza ďalšia medzinárodná ekonomická kríza, my musíme chrániť európskych občanov a to znamená, že Európska únia musí disponovať skutočným rozpočtom, ofenzívnym politickým rozpočtom, ktorý bude reagovať e, na patričnej úrovni na výzvy vrátanie klimatických zmien. Ďakujem. Ďakujem kolega Marží. Na jednu minútu má slovo e, pán kolega Kola Kušič. Vážený pán predseda, viacročný finančný rámec a rozpočet Európskej únie musia e, E, prispievať a zabezpečovať prosperitu vo všetkých našich členských štátoch. Tie rozvinutejšie majú väčší objem ekonomickej aktivity e, kvôli e, širkých trhu, ale menej rozvinuté ako Chorvátsko viac trpia a obzvlášť pokiaľ ide o poľnohospodárskú produkciu, tam Chorvátsko za 5 e, rokov od 2013 e, prišlo o e, približne 3 miliardy eur a zároveň napríklad Rumunsko získalo 16 miliard 1,8 miliard získalo eh, Chorvátsko 1,8 eh, eh, miliardy a prišlo o 3 miliardy len v poľnohospodárstve. Takže je logické, aby väčšie, viac rozvinuté krajiny viac prispievali do európskeho rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Kolakušič. Na 1,5 minúty má slovo kolega Murešan. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, pán komisár, dnes e, vítam vás v parlamente. Dnes diskutujeme v jadročnom finančnom rámci v dôležitom e, momente, kedy znovu potvrdzujeme pozíciu parlamentu vo svetle európskych volieb. Ľudia hlasovali vo veľkom počte, očakávajú, že Európa toho bude robiť viac študenti, výskumníci, farmári, ľudia v mestách aj v dedinách, ľudia očakávajú viac bezpečnosti, chcú, aby sa viac inovovalo, aby sa viac skúmalo, aby sa inovovalo v digitálnej oblasti, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám zmenám a našou povinnosťou je načúvať im a aby prišli výsledky. Takže moje posolstvo nie je možné urobiť viac, keď e, budeme mať menej. V prechádzajúcom finančnom rámci bola filozofia taká, ak chceme e, urobiť niečo nové, musíme e, peniaze od niekiaľ zobrať. FC sa vytvorilo, vytvorilo Connecting Europe a Horizon 2020 a trpeli. V takejto filozofii nemôžeme pokračovať. Nové priority musia byť spojené s novými zdrojmi, inak musíme študentom povedať, očakávať, že bude e, menej e, štipendie Erasmus, e, budú trpieť poľnohospodári, to nie je možné a pýtam sa, kedy ste pripravení rokovať s parlamentom. Zatiaľ to, čo vidíme zo strany fínskeho predsedníctva, to je príliš malo, je to príliš slabé, potrebujeme politickú zaangažovanosť na najvyššej úrovni. Máme tu obrovskú e, väčšinu, ktorá prijala pozíciu Európskeho parlamentu, takže vašou zodpovednosťou je prísť a diskutovať s parlamentom, inak musím to jasne povedať. Radu e, budú, e, rada bude na vine, keď tu budú oneskorenia e, na, zača- na začiatku e, budúceho finančného obdobia. Ďakujem, pán Murešan. Slovo má teraz na minútu a pol kolegyňa Gualmini. Ďakujem, pán predseda. Ehm, taká všeobecná poznámka na úvod a potom dva body. Takže potom ehm, chcem povedať, že uznesenie je veľmi dobré, e, e, zdieľam ho, e, naozaj silne počiarkujeme cieľ Európskeho parlamentu, aby sme tu mali odvážny rozpočet pre budúce obdobie. Odsek 5 je veľmi dobrý, hovorí sa tam o revízii vlastných zdrojov, je to strategický cieľ. No a tie dve body, ktoré som chcela spomenúť, je veľmi dôležité v každom rozpočte a vy, pán komisár Han, ste to už e, pozitívne zdôraznili počas e, vypočutia, aby tu bol súlad medzi príjmami a prostriedkami, ktoré sa vynakladajú. Nede tu len o také byrokratické cvičenie alebo o matematiku. Je to spôsob, ako alokujeme e, zdroje, aby sme reagovali na problémy občanov Eh, toto je v srdci fungovania našich demokracií. Bez toho eh, demokracia eh, nebude fungovať. Takže máme tu ambiciozne ciele, tranzícia v oblasti ekológie, výskum, štrukturálne fondy. Musíme tu mať teda naozaj európske príjmy. To poprvé. A po druhé, potrebujeme tu mať nejaký kulturálny, kultúrny skok, zmenu Nemôžeme žiadať od občanov vyššie dane, nemôžeme ich viac zaťažovať daňovo, e, práve naopak e, menej. A potrebujeme tu mať europeizáciu daní, potrebujeme tu mať integrovanú víziu e, príjmov a nie takú suverenistickú. Ďakujem, pani kolegyňa Gualmini. Na jednu minútu má slovo kolega Torvalds. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, pani ministerka Toporajnen. Veľa pozitívnych vecí zaznelo. Ja by som chcel spomenúť 4 body. V prvom rade ide o to, že sa musíme vyrovnať s Brexitom. Po druhé, Potrebujeme solidaritu a viac prostriedkov pre členské štáty. Dôležité je ehm, investovať do inovácií a e, tu sľuby, ktoré sme dali v minulosti, musíme aj naplniť. A tretia otázka súvisí s tým, čo už spomenuli predrečníci, je e, potrebné, aby e, sme tu dostali investície, pretože tu máme investičnú medzeru, investičný deficit eh, v Európskej únii, ktorý musíme rýchlo prekonať. Ak zvýšime investície, budeme môcť prekonať aj eh, tie ostatné problémy. Eh, štvrtý bod je, že máme veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v hospodárskej oblasti aj technických zdrojov. Tam stojíme tiež pred veľkými výzvami. Ďakujem, kolega Torvalds. Na jednu minútu má slovo pán kolega Kús. Ďakujem pekne, pán predseda. Pánovi kolegovi Andresonovi by som chcel povedať, že e, ma dneska o niečom e, poučil. Rada, keď nechce žiadne e, zvýšenia, je populistická. No tak ja som rád populista, ak toto je definíciou populizmu, pretože my tiež nechceme vynakladať viac peňazí. Ale čo je to populizmus? V tomto prípade e, sa tu stále znova spoči- spomínajú čísla, hovorí sa, komisia chce 1,1, 4 hrubonárneho dôchodku, parlament 1,3. To znie veľmi nevinne, to sú také malé čísla, ale keď si to prepočítame, je to 11 a 30 a to treba povedať občanom občanom, ktorých očakávania chcete e, splňať. Ide o občanov a keď tu stále hovoríme o navyšovaní a občania si to určite neželajú, tak si myslím, e, že ich klameme a na tom sa nechcem podielať. Ďakujem, kolega Kús. Na jednu minútu má slovo e, pán kolega Overgard Nielsen. Veľká Británia opúšťa EÚ a jej e, príspevok 75 e, až 100 miliard nie je e, vo budúcom finančnom rámci zahrnutý. Nechceme sa zaoberať e, zvýšením e, daní, nechceme sa podielať na zvýšení výdavkov na európsku armádu. Tento parlament chce navrhnúť rozpočet do e, približne 20 pričom ľudia nezarábajú za posledných 10 rokov viac, nejako sa takmer nezvýšili ich platy. To je naozaj arogantné, nejako tým neberete do úvahy realitu v jednotlivých volebných okrskoch. V hre je naozaj dôležité dôvera európskych daňových poplatníkov. Treba začať e, tým, e, že e, začneme vlastne veci očisťovať. Treba zaviesť normálne postupy aj v Európskej únii, ktoré sú bežné v každej európskej firme. Ďakujem, e, pán kolega Overgaard Nielsen. Na pol minúty má e, slovo kolegyňa Holmajer. E, vážené predsedníctvo rady, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, pokiaľ ide o viatočný finančný rámec, e, keď e, tak počúvam očakávania e, v tejto oblasti, tak sa mi zdá, že požiadavka Európskeho parlamentu je dosť zmysluplná. Zmysluplná v tom, že budeme musieť naplňať nové oblasti, úloh, budeme sa zaoberať obranou a keď si vypočujeme napríklad pána, ktorý sa vydelil predo mňa, želajú si skôr spory medzi členskými štátmi a nie mier a priateľstvo. A preto eh, tu potrebujeme aj obrannú eh, politiku na úrovni EÚ, aby sme tu mali takéto priateľstvo a mier. Eh, výskum, inovácie, veda, digitalizácia, životné prostredie, som hrdá na, Pavo, na Bavorsko, ale svet je väčší než len Bavorsko nezastavuje sa všetko na hraniciach Bavorska. Musíme e, tu mať teda európsky výskum. Výskumný program e, e, Horizont Europe je jeden z najlepších Máme už aj e, veľký pokrok e, s dohodou e, o rade, s radou v tejto oblasti než v minulosti. Ja nepatrím k tým, ktorí vždy hovoria, že potrebujeme viac prostriedkov. Ale keď máme viac a väčšie úlohy, tak nezostáva nič iné, než to zohľadniť aj finančne. A z tohto pohľadu si myslím, že pozícia parlamentu je naozaj dôsledná. Srdečne ďakujem, kolegyňa Holmajer. E, nasleduje teraz e, kolega Laratúru za SND. Priatelia, aby sme vyhrali klimatickú vojnu, Európska komisia hovorí každý rok chýba okolo 175 až 200 miliard eur. To sú údaje komisie. Ako vyhrať boj o klímu, keď rozpočet nestačí? A ako možno E, vytvoriť zamestnanecký štít, ktorý bude chrániť e, zamestnancov pred budúcou krízou, je absolútne nevyhnutné zvýšiť vlastné zdroje v Európe. V roku 1933 prezident Roosevelt strojnásobil americký federálny rozpočet. Za 4 roky strojnásobil rozpočet e, prostredníctvom efektívnej fiskality. Prečo by sme to nemohli urobiť aj my? 30 rokov E, sa minimálna daň znížila na polovicu, bola 40%, znížila sa na 20% a zatiaľ dividendy explodovali. Prečo e, neprevziať myšlienku Maria Montyho a Žaka Delora a vytvoriť skutočný európsky rozpočet? Ak chceme vyhrať bitku o klímu a zamestnanosť, je potrebné, aby parlament prijal toto uznesenie, pretože potrebujeme ambicioznejší rozpočet. Ďakujem. Ďakujem, sa vám teraz pán kolega Hojsi

Vážené kolegyne, kolegové, je mi jasné, že rozpočet musí pozerať eh, do eh, predu a eh, má tu nové priority. Pritom by sme tie staré politiky únie nemali opomínať tie sa osvedčili a bolo by chybou, keby sme práve tam šetrili a k tomu patrí aj politika poľnohospodárstva. Dnes máme na stole návrh, ktorý predpokladá jasné úspory v oblasti poľnohospodárstva a aj pokiaľ ide o tento návrh, mnohé členské štáty nie sú ochotné ani len tento akceptovať. A čo je ešte horšie, je, že tento návrh predpokladá veľké krátenie hlavne v oblasti rozvoja vidieka. Plán rozvoja vidieka dnes pre mnohé regióny predstavuje najdôležitejší nástroj pre rozvoj eh, vidieckých oblastí. A ak tento fond o viac než tretinu skrátime, tak bohatšie štáty, mimochodom tie, ktoré e, no nechcú zaplatiť, chcú to, čo doteraz navrhovala komisia, e, to budú musieť doplňať vlastnými zdrojmi a tie, ktoré sú chudobnejšie, tie e, budú naozaj ukrátené. To nemôže byť v zmysle rozumnej politiky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolega Dorfman. Slovo má kolega Šastel za Renew. Pani predsednička, drahí kolegovia, e, keď dnes budeme hlasovať za toto uznesenie, chceme vyslať jasný politický signál európskym občanom, čím vyjadríme, že ich obavy e, sme e, si vypočuli, je e, to aj taký výkričník voči rade. Chceme ukázať, že chceme byť braní vážne v tejto diskusii o e, budúcich rokovaniach ohľadom viacročného finančného rámca. Vážení kolegovia, e, financovať naše priority, pokiaľ ide o Brexit, ktorý sa javí ako zložitý, potrebujeme modernizovať, zaviesť vlastné zdroje, vytvoriť nové vlastné zdroje. Potrebujeme tu preto naozaj ambiciózny rozpočet, potrebujeme čeliť klimatickým výzvam, podporiť mladých, výskum, Okrem iného potrebujeme aj spoločnú polnohospodárskú politiku, ktorá by bola ambiciozná, aby chránila našich polnohospodárov a ich príjmy pretože oni nám môžu zabezpečiť zdravú, zdravé, kvalitné potraviny, ktoré budú rešpektovať e, e, životné prostredie. Ďakujem pekne, pán kolega. Slovo má teraz pán podpredseda Karas na jednu minútu. Pani predsednička, pán komisár, dámy a páni, k tej dnešnej diskusii e, pasuje citát Oskara Valda, ktorý povedal, že cynikom je niekto, kto Eh, pozná cenu všetkého, ale nie eh, eh, hodnotu tohto. Takže cynikmi sú podľa mňa tí, ktorí zdržujú Investície vnímajú ako zbytočne vyhodené peniaze, hodnotu vzdelávania a výskumu podceňujú. Ehm poľnohospodárstvo, sociálnu údržnosť, bezpečnosť, ochranu hraníc, zahraničnú politiku, energetickú politiku a ich hodnotu e, nevnímajú. Hlasovanie dnes a diskusie v budúcich rokoch budú e, vlastne o ignorancii, o populizme na jednej strane, na druhej strane e, rozume a úprimnosti na strane druhej. Každý vie, že tá hranica 1% a naša spoločná budúcnosť, za ktorú je zodpovedný každý z nás, e, hovoria o tom, ktorým smerom sa budeme uberať v budúcnosti. Ide tu o pridanú hodnotu európskych rozhodnutí. rozhodnutí. Európskym e, občanom je pravda v tejto súvislosti zamlčovaná. E, lopta je teraz na strane rady E, musíme e, v tomto rozpočte odraziť to, že chceme, aby budúcnosť bola našim priateľom. Ďakujem pekne, pán Karas. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. E, Často to vyzerá dobre, to je dôležitá rozpráva budúcnosti Európy, takže slovo dostane sedem kolegov. So svojimi žiadosťami o slovo začneme s kolegom Montero de Aguiar za EPP. Senhora Presidente, Vážená pani predsednička, všetci vieme, že turizmus je zdieľanou kompetenciou na základe Lisabonskej zmluvy. V roku 2018 e, eh, tento parlament e, schválil pozíciu parlamentu k budúcemu finančnému rámcu a schválil rovnako rozpočtovú líniu udržateľného turizmu a preto e, by, mala nasledovať by mal nasledovať konkrétny legislatívny návrh, ktorý by tieto faktory uznal. E, ľutujem, že dodnes e, sme nedostali nič ani od členských štátov, ani od komisie. V roku 2018 náraz turizmu e, vo svete e, bol 6 a turizmus je veľmi dôležitým sektorom priemyslu nielen v Portugalsku, ale aj v celej Európe a prispel vo viacerých krajinách k tomu, že vyšli e, rýchlejšie z ekonomickej a finančnej krízy a preto žiadame aj komisiu, aj radu, aby uspokojili očakávania občanov a urobili aj z turizmu jednu z priorít. Pokračujeme v rozprave. Za SAD ďalší kolega, nech sa páči. doamnă tudor sunt din iași românia. eu cred că sunt două. ďakujem veľmi pekne Treba si klásť tie správne otázky, ak chceme reagovať na eh, očakávania občanov. Treba čo najviac vyhovieť potrebám občanov, aby eh, tí najslabší neplatili na tých, za tých najsilnejších Otázka znie, ako e, distribuovať tento rozpočet. Rumúni chcú, aby e, financovať a autostrády, systém zdravotníctva, nemocnice, polnospodárstvo. Dá sa hovoriť o mnohých veciach, o rozvoji, o polhospodárstve, ktoré bude ekologické, biologické, o výskume, o inováciách, ale ak nebudeme reagovať na základné potreby občanov, nič sa neskonkretizuje Nezabúdajme pri rokovaniach z EPP, EP, že nás vyslali občania a, a preto aj rozpočet musí zodpovedať očakávaniam našich e, voličov. Ďakujeme e, za e, k, frakciu Riniu, pán kolega Flego. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, poviem vám toľko, že je výzvou nájsť e, úspešný ekonomický model, kde európske členské krajiny by ho používali v budúcich rokoch. Európsky rozpočet nemôže byť striktným e, bankovým rozpočtom. V tomto zmysle musí plniť požiadavky rozvoja E, rastu národných produktov a upokojiť, e, naplniť očakávania občanov, digitalizácia, vzdelávanie, bezpečnosť. Vo všetkých týchto ohľadoch nepodceňujte e, koheznú politiku a jej význam. Nepríjmam myšlienku, že podiel porastie z 15 na 20 eh, ten narastové projekty. Verím v Európu, v koheznú politiku a v solidaritu členských krajín. Ďakujeme pekne, kolega. Teraz kolegyňa Tumačič, nech sa páči, za EKR. Ďakujem pekne. Návrh VFR viedol k veľkej miere nespokojnosti v menej rozvinutých krajinách. Posolstvá, že sa vzdávame rastu malých členských krajín a e, E, to bude mať dopad na veľké krajiny. Kohezná politika musí byť posilnená, najmä potom, pokiaľ ide o migráciu. Som z Chorvátska, my máme problém pristahovalectva e, mladých vzdelaných ľudí a ich odlivu. Potrebujeme fondy, aby sme plnili e, štandardy, potrebujeme zachovať život vo vidieckých oblastiach a schopné polnohospodárstvo. To všetko nebude možné, ak nebudeme mať väčšie príspevky na spoločnú polnohospodárskú politiku. Takže toto jednoducho nie je priateľné a nikto, nikto by to nemal považovať za priateľné v tomto pléne. Teraz kolega Ferreira za GUE. Ďakujem, pani predsednička. Toto je asymetrická integrácia, distribúcia eh, ziskov a škôd. Eh, tam sa jednoducho E, vždy e, výhody idú na jednu stranu a nevýhody na druhú. A európsky rozpočet by mal bojovať proti týmto E, divergenciám a presadzovať konvergenciu. Tak by to malo byť, ale takto to nie je, pretože kohézia nikdy nebola vybavená dostatočnými finančnými prostriedkami. A teraz namiesto toho, aby sme súdržnosť podporovali, e, chystá sa veľký úder proti súdržnosti a to poškodí také krajiny ako napríklad Portugalsko, pre ktoré je to veľmi dôležité a e, tým pádom sa ešte viac posilnia tí, ktorí majú priame zisky z európskej integrácie. A to hrozí vytvorením veľkej elitárskej skupiny, ktorá chce eh, mať profit z európskeho rozpočtu. A teraz naša diskusia neprebieha dostatočne pevne, eh, aj keď je legitímna. Ďakujem. Ďakujeme, kolega. Pokračujeme eh, teraz kolega Varbond za EPP. Ja som sa vždy zasadzoval za ambicióznu e, rozpočtovú politiku. Bo pracoval som v mestskej rade, v švedskom parlamente a tu práve rovnaké pozície zastávam aj v Európskom parlamente. My sme voličom slúbili, že rozpočet EÚ e e, neprekročí rozsah potrieb. A ten návrh, ktorý máme teraz na stole, je ohrozený tým, že napríklad švédske príspevky sa zvýšia o 17 To je jednoducho čiastka, ktorú neakceptujeme. Máme tu veľké výzvy, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a samozrejme bolo by nesprávne našim občanom či podnikom uh, opodstatniť vyššie, vyššie dane a dávky, aby sa financovali príjmy EÚ. Myslím si, že rozpočet EÚ sa musí modernizovať a musí byť účinnejší. To znamená, rozpočet EÚ musí smerovať do infraštruktúry, ktorá umožní e, v členských krajinách dostahovať čísla vysokého rastu. Kolega Marquez bude posledný za SAD, ktorý bude vystupovať v spontánnej e, časti rozpravy. Ďakujem, pani predsednička. Vážení e, prítomní, toto sú veľmi zložité časy. Európa prechádza jedným z najhorších momentov e, na základe nezodpovednej vlády v Spojenom kráľovstve, ktorá z volebných dôvodov riskuje všetko. Tak tomu bolo s konzervatívnou stránou v Británii po roky Európska rada preto musí rozhodnúť, ako sa tejto situácii postavíme. Ekonomike, ekonomické výzvy pre EÚ sú výrazné. Prichádza e, recesia, a potrebujeme silný rozpočet, e, aby sme mohli e, investorom vliať dôveru a podporiť rast koheziu. Napriek tomu je tu ale viacero členov rady, ktorí chcú škrtať ešte viac navrhovaný rozpočet. Ako predseda komisie povedal, je, to nepostačuje. Práve teraz tu bol poslanec tohto parlamentu za EPP, ktorý obhajuje rovnakú pozíciu ako títo spomínaní členovia rady. Je jasné, odkiaľ tieto pozície prichádzajú. Nie sú priateľné. Potrebujeme viac Európy, potrebujeme čeliť tejto situácii, nie menej rozpočtu, tak ako to navrhuje viacero členov rady. Ďakujem. Ďakujeme vám, kolega. Pokračujeme teraz e, prejavom pána komisára Hána. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený e, pán, pani, pani ministerka, vážení poslanci, so záujmom som si vypočul vaše príspevky. Všetky ukazujú, že veľká väčšina Európskeho parlamentu je odhodlaná ten dlhodobý európsky rozpočet e, modernizovať, pripraviť ho na budúcnosť Teraz je na čase rozhodnúť sa, nemôžeme si dovoliť strácať čas a e, poškodiť e, e, vývoj ďalších, ďalšej generácie programov. Musíme, dlžíme to našim občanom. Európska únia musí reagovať na výzvy v oblastiach, ako je digitálna klimatická činnosť, ochrana hraníc a obrana Chcem poďakovať fínskemu predsedníctvu za materiál, e, ktorý dodali včera na Koreper s cieľom pripraviť rozpravu na oktobrovú e, Európsku radu k VFR. Vítame skutočnosť, že tento materiál sa pripravil, ale súčasne e, sme veľmi sklamaní od počiatku k hlavným aspektom obsahu. Je tu veľká medzera ktorú treba v tejto časti diskusie preklenúť. To treba uznať. Ale vyzývame predsedníctvo rady a lídrov, aby plne zohľadnili pozície vyjadrené Európskym parlamentom. Európa odhodlane chce spolupracovať so všetkými inštitúciami a uľahčovať dialog. Teším sa na spoluprácu s Európskym parlamentom a rokovacími týmami E, s cieľom rokovania o VFR e, včas a úspešne uzavrieť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár Hán. Za, rad, teraz, za radu, pardon, teraz pani e, ministerka Tuporajnen, vážená pani predsednička, vážení poslanci, vážený pán komisár, ďakujem za vaše veľmi relevantné otázky, pohľady a pozorovania. Mnohé z našich kľúčových víziev sa spomenuli v tejto rozprave. Uvediem inovácie, klimatické zmeny, investície, trvalo udržateľné polnohospodárstvo, kohézia a v neposlednej miere právny štát, rešpektovanie spoločných hodnot je zjavné, že toto sú naše spoločné veci v našom spoločnom záujme, v záujme našich inštitúcií, v záujme európskych občanov, sú našou spoločnou výzvou. Treba na to reagovať e, našim spoločným rozpočtom. Budúci VFR musí e, reagovať na tieto spoločné výzvy. Dámy a páni, VFR však e, nie je e, len nejakým e, účtovníckým cvičením. Je to implementačný nástroj, ktorý nám umožňuje naše politické kroky. Súčasne však musíme si uvedomovať, aké príspevky sú potrebné zo strany členských krajín. Tieto príspevky musia byť spravodlivé, musia byť reálne a musia byť priateľné pre všetkých pre všetky členské krajiny. Dámy a páni, zdôrazním odhodlanie e, fínskeho predsedníctva stretať sa s rokovacím týmom parlamentu pred stretnutím e, Rady o všeobecných záležitostiach. Trialógy už e, započali v viacerým sektorálnym otázkam a veľmi nás zaujíma pozícia parlamentu k týmto otázkam. A chcem len doplniť, v tomto pléne dnes e, diskutujeme spoločne o viacročnom finančnom rámci. Vymíňame si názory k budúcemu e, finančnému rámcu. Nepríjmeme nový finančný rámec bez spoločného úsilia s cieľom zabezpečiť, aby náš rozpočet reagoval na nové obdobie. Ďakujem vám za túto rozpravu. E, naša práca bude pokračovať. Ďakujeme vám, pani e, ministerka, a veľa šťastia pri e, rokovaniach e, na pôde rady. Tento bod programu týmto uzatváram a prichádza ďalší bod. Je to správa kolegyne Túm, zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne. Kým však kolegyňa Túm dostane slovo, v tejto správe. Chcem ešte raz poukázať na to, že tu máme nový systém, ktorý testujeme. Vaše spontánne prihlášky do rozpravy aj modré kartičky môžete prihlasovať elektronicky. Dostali ste k tomu informácie, ktoré sú na stolo aj e-mailom podanie vašej žiadosti o prihlášku do diskusie môžete e, pomoc, použiť pomocou tlačidiel na hlasovanie, ktoré máte na vašich konzolách. Na to však potrebujete mať e, vaše hlasovacie kartičky. Ak ich tu dnes nemáte, môžete ale ešte naďalej paralelne e, sa prihlásiť s dvihnutím bieleho alebo modrého listu papiera tak, aby sme potom aj e, neskôr, keď sa nebudeme môcť e, držať času, aj tak mohli dať e, slovo čo najviac kolegom. Teraz teda sa dostávame k pani spravodajkyni. Pani, pani kolegyňa Tum, máte slovo a to na 4 minúty. Ďakujem, vážený, vážená pani komisárka, kolegovia. Rada by som prezentovala správu k sociálnej politiky v eurozóne. Nefunguje mikrofón. Možno by ste sa mohli priblížiť viac mikrofónu, aby vás všetci mohli počuť. Chcem vám teda prezentovať túto správu k sociálnym politikám v eurozóne. Výbor pre zamestnanosť širšou podporou ho podporil. Uh, som hrdá na to, že počas nášho predsedníctva v rade náš e, premiér mal privilégium spolu s Jean-Claude Junckerom e, podpísal zákon o sociálnych právach e, v novembri 2017. Tento ambiciozný dokument podporil Európsky parlament a stanovujú sa tu princípy, ktoré budeme implementovať v členských krajinách. Komisárke Tyson chcem poďakovať za jej snahy v zlepšovaní politiky je to e, nelehké. Vždy, keď ide o sociálne štandardy v EÚ, niekto povie nie, nie. A prvé dve, takisto prvé dva princípy subsidiarity. Súčasne vieme, že situácia nie je zďaleka ideálna. Od roku 2012 v rámci Európskeho semestra e, Európska komisia vydala e, odporúčania pre špecifické krajiny nielen v oblasti ekonomiky, ale aj sociálnych politík. Je to veľmi dôležitý proces, bohužiaľ však a to sa tiež zrkadlo v správe, miera implementácie týchto odporúčaní je neprimerane nízka. Určitý pokrok však e, sa avizoval 72 odporúčaní v roku 2012, ale v roku 2018 toto percento kreslo na 39. Najnižšie číslo vôbec žiadame Európsku komisiu, aby našla spôsob, prijala opatrenia presvedčiť členské krajiny, že sociálne zdravie EÚ nie je menej dôležité než e, obhajovanie jednotného trhu v Európskej únii. Tiež žiadame, aby sa rozšírili tieto odporúčania aj na neeurópske kraj, e, krajiny mimo eurozóny potešilo ma, keď nový šéf, e, nová šéfka komisie, pani van der Leyen, počas prejavu v parlamente prislúbila, že počas prvých 100 dní, počas jej mandátu, e, navrhne nové legislatívne mechanizmy, aby sa zabezpečilo, zabezpečila Európanom spravodlivá minimálna mzda. Skeptikom chcem povedať, že tento návrh zohľadní národné tradície a legislatívy. A to znamená, že nikto neporučí, neporuší princíp subsidiarity. E, Vec sa má tak, že musíme E, pomôcť ľuďom, ktorí e, žijú v sociálnej exklúzii a v riziku chudoby. Inak skončíme e, v Európe s oblastiami, ktoré budú vyľudnené a kde bude odliv mozgov. Počas vypočutí viacerých dezignovaných komisárov sa hovorilo o pilieri sociálnych práv ako univerzálnym riešením pre odľudnené oblasti Máme tu tiež ľudí, e, ktorí majú medzeru v odmenovaní, diskriminované menš, menšiny ľudí, e, ktorí sú chudobní. Musíme im pomáhať. A presne toto Európania čakajú nielen od národných vlád, ale aj od nás našich, na ich volených zástupcov tu v EÚ. V správe takisto je výzva smerom ko komisii vytvoriť e, nový program e, podpory systémov e, dávok nezamestnanosti. Včera som dostala list Európskeho združenia odborových centrál, kde ma žiadali o podporu dôležité je podporiť ten či onen pozmeniteľný návrh. Nie, ja chcem povedať, že e, e, e za, e, spolieham sa na vašu podporu v správnu vec tu. Ďakujeme vám, kolegyňa. A teraz pani komisárka Tyson. Máte slovo, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, e, pani predsednička, vážení členovia Európskeho parlamentu, európske hospodárstvo sa nachádza v 7. roku neprerušeného rastu a viac ľudí než kedykoľvek predtým má dnes prácu, chudoba sa znižuje neustále, vychádzajú z dobrých výsledkov trhu práce. Európa je tiež silnejšia, pokiaľ ide o naše hospodárske riadenie E, ktorému napomáha hlavne európsky semester. Podarilo sa nám e, sociálne a hospodárske politiky dať na rovnakú e, úroveň vytvorením Európskeho piliera sociálnych práv. Zdieľame dobré postupy a vyvinuli sme solidné analýzy a spoločné chápanie a úzky dialog s členskými štátmi a zainteresovali sme sociálnych partnerov. Avšak e, e, divergencie tu ostávajú medzi jednotlivými krajinami pri nedostatku e, pracovnej práce v niektorých krajinách, v iných je zase vysoká nezamestnanosť. Chudoba naďalej ostáva veľkou výzbou. Jeden z desiatich zamestnaných je ohrozený chudobou. Máme tu nové formy práce, ktoré môžu mať vplyv na segmentáciu trhu práce a v tejto eh, súvislosti kľúčovou prioritou musí byť eh, trhy práce urobiť inkluzívnejšími a zabezpečiť, že všetky vytvorené pracovné miesta sú dobrej kvality. Eh, naďalej ženy ostávajú znevýhodnenými na trhoch práce, napriek tomu, že majú lepšie výsledky vzdelávania Takže je tu obrovský nevyužitý e, potenciál. E, keby sme ho využili, malo by to veľmi e, dobrý vplyv na spoločnosť. Treba zabezpečiť vyváženosť rodinného pracovného života a kvalitné inštitúcie starostlivosti o deti naozaj musíme zohľadniť, ako sa mení európska spoločnosť a hospodárstvo. Je jasné, že musíme posilniť naše investície do vzdelávania, školenia a zručností aby e, ľudia boli pripravení na tieto meniace sa e, časy, aby sme e, zvyšovali produktivitu, držali krok s technológiami, ktoré sa menia a prispôsobili sa meniacim sa okolnostiam. Musíme teraz veľmi bojovať proti chudobe, to je dôležité. Máme tu totiž zvyšujúca počet Európanov, ktorí e, sú v zraniteľnej situácii. Je tu nerovnosť na trhu práce, neistota na trhu práce, ale aj dopad globalizácia technologických e, zmien e, v krajinách, regiónoch, sektoroch a medzi ľuďmi, ktorí to spôsobujú sú tu určité zručnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre in- inklúziu ľudí ale dôležité sú aj systémy sociálnej ochrany, ktoré by sa mali prispôsobiť tak, aby e, čo najvhodnejšie mohli e, chrániť našich ľudí a dávať im mať potrebné možnosti do rúk. Ďakujem spravodajkyni aj výboru pre zamestnanosť za túto veľmi vyváženú správu ktorá predstavuje aj pozitívne trendy, aj e, výzvy, ktoré sú pred nami. A ja do veľkej miery zdieľam to, čo popisuje, aj riešenia, ktoré navrhuje Máme tu sociálnu trhovú ekonomiku, ktorá dobre funguje pre občanov aj podniky, aj v časoch zmeny. A treba podporovať konvergenciu. To naozaj je tá e, motivácia, ktorá stojí za vytvorenie Európskeho e, piliera sociálnych práv. Implementácia e, piliera sa už začala. Jeho princípy boli ukotvené v posledných eh, dvoch eh, európskych semestroch a eh, takmer polovica špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny odrážajú tieto priority piliera. Dôležité legislatívne opatrenia boli navrhnuté, prijaté, vrátanie určitých pili- princípov piliera a financovanie EÚ sa tiež prispôsobilo implementácii piliera pomocou posilneného prepojenia medzi semestrom a európskymi fondami, ako napríklad Európsky sociálny fond. A že dôležitejšie, pilier prispel k ukotveniu kvality e, pracovných miest, investovania do e, sociálnej spravodlivosti a e, kvalitných pracovných miest umiestnil do srdca európskej agendy Takže toto je jedno e, e, z hlavných e, diel odchádzajúcej Európskej komisie, ale samozrejme, ako vieme, nie je ukončená práca v tejto oblasti. Komisia, členské štáty, sociálni partneri, vedia, že pilier tu ostáva, bude kompasom pre naše budúce kroky v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti. Semester e, sa bude e, ešte sústredovať aj na dodržiavanie cieľov udržateľného rozvoja OSN e, v súlade s právnym základom semestra a sociálneho piliera. Musíme urobiť toho viac, preto aby naše spoločnosti boli inkluzívnejšie a pripravené na budúce zmeny, aby boli silnejšie, inkluzívnejšie to tiež e, posilní odolnosť eurozóny a vydlaždí cestu e, pre e, Európsku obnovu úniu. Ako všetci dobre viete, implementácia princípov piliera v teréne a aj sledovanie cieľov udržateľného rozvoja idú ruka v ruke. Mali by e, sme to nasledovať na európskej úrovni a malo by to byť cieľom aj na národných úrovniach. Treba podporovať e, konvergenciu sociálnych e, štandardov, štandardov Eh, životného štýlu smerom na, nahor eh, v Európe. Je to veľmi dôležité v časoch týchto veľkých zmien. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, eh, v rámci rozpravy má slovo ako prvá kolegyňa Válš v mene EPP. Na úvod začnem tým, že poďakujem pani spravodajkyni aj ostatným kolegom za ich spoluprácu, hlavne kolegom z EPP. Je veľmi dôležité, aby sme tu mali dobre fungujúce sociálne a ekonomické e, politiky a aby si tieto neodporovali, aby sme išli rovnakým smerom. Táto správa e, poukazuje na určité e, problémy, ktoré tu máme ešte stále v Európskej únie. Musíme viac začať konať v oblasti nezamestnanosti mladých, boj proti chudobe, hlavne chudobe detí zvýšiť participáciu na e, trhu práce, aby každý mohol prispievať do spoločnosti, aby sme podporili hospodárs, e, e, konkurencieschopnosť, boli pripravení na budúcnosť tými vhodnými zručnosťami, treba, aby boli pripravené vidiecké oblasti, mestské oblasti. Toto sú tie témy, v ktorých musíme konať v budúcich rokoch. Kolegovia, dnes 10. októbra e, si pripomíname Deň e, mentálneho zdravia a aj preto je dôležité prijať konkrétne opatrenia, e, ktoré by sa venovali tomuto problému. EÚ sa v posledných rokoch pr- práve naopak menovala menej otázke mentálneho zdravia, napriek tomu, že má vysoké spoločenské náklady tento problém. E, nestaráme sa dostatok o e, zdra- dostatočne o zdravie našich občanov, ak sa nezaoberáme aj otázkou e, mentálneho zdravia. Musíme zlepšiť naše politiky v tejto súvislosti v EÚ a preto tu voláme po osobitných opatreniach. Dôležité sú aj prevenčné opatrenia Eh, počas vypočutia eh, komisárov zodpovedných eh, za tieto oblasti. Títo sa zasadzili, že budú riešiť túto oblasť a sa teším na spoluprácu s nimi. A ešte raz ďakujem pani spravodajkyni Jane Tum za jej ťažkú prácu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolegyňa Walsh. Áno, čas na potlesk potrebujeme tiež vymedziť. Teraz má už slovo kolegyňa Jongerius za skupinu SND na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. E, Európa je viac trhom ako mená. Európa musí byť pre ľudí, ktorí chcú pracovať, treba ísť spred s novými technológiami, ekonomickým rozvojom, technologickým rozvojom, ale potrebujeme samozrejme isté prechodné obdobie e, v dôsledku klimatických zmien. E, práca sa zmení, ale nemožno ju brzdiť ak sa niečo udeje v Štokholme, tak je, môžeme s tým trpieť všetci a preto je potrebné otvoriť sa a je potrebné, aby aj podniky prispievali. Táto správa je veľmi vyvážená a treba, aby sme prispeli do tohto procesu. Vyzývame členské štáty a Európsku komisiu, aby lepšie chránili pracujúcich, e, ktorí pracujú na platformách, aby rýchlo E, sa prestala prehlbovať priepas medzi odmeňovaním žien a mužov, aby e, rodičia mali posilnené svoje práva, aby sme dali viac perspektív mladým ľuďom a postihnutým. Želáme si investovať do nových pracovných miest, do vzdelávania, lebo takto potom ľudia budú môcť čeliť budúcnosti s istou perspektívou. Takže je potrebné, aby sme pomáhali vtedy, keď to ekonomické e, e, podmienky, keď sú ekonomické podmienky ťažké, musíme bojovať proti dlhodobej nezamestnanosti a môžeme si byť istí, že Európa bude fungovať aj pre občanov. Ďakujem, pani Ongerius. Pani Brune, jedna minúta. Ďakujem, vážená pani predsednička, pani komisárka, drahí kolegovia. Najskôr sa chcem poďakovať pani Tom za skvelú správu. Som veľmi rada, že Európsky parlament sa väčšinovo vyjadruje za túto správu o zamestnanosti a sociálnej politike v eurozóne. E, táto správa E, e, e, po tejto správe vlastne táto správa odráža odporúčania Európskej komisie pre jednotlivé členské štáty, ktorý bol zverejnený minulý týždeň. A je tu zdôraznený na potreba pokročiť smerom k sociálnym zá, záležitostiam a podpore investícií. Európska komisia prezentuje právny nástroj, aby každý zamestnanec Európskej únie dostával minimálny spravodlivý plat, ktorý bude rešpektovať národné tradície. To obsahujú politické usmernenia Ursuly van den Leyen eh, v rámci eh, priorít eh, v zmysle sociálnej konvergencie. A zároveň si musíme uvedomiť, že tu máme nedostatok pracovných síl v mnohých členských štátoch. V druhom bode sa chcem venovať zamestnancom na platformách. My vieme, že ľudia, ktorí pracujú prostredníctvom plat, online platform, tento počet zamestnancov sa zvýšilo viac ako 25% za dva roky a teraz sa to týka už viac ako 5 miliónov Európanov. Viaceré členské štáty vytvárajú vlastné národné opatrenia v tejto oblasti, ale je dôležité, aby Európa určila smer. Musíme vyvinúť koordinovanú činnosť v zmysle zachovania sociálnych práv, týchto pracujúcich v zmysle európskeho pracovného a sociálneho práva. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej v rozprave v mene e, Zelených a LE. E, má slovo Kira Marie Peter Hansen. Máte slovo na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem. prvom rade by som chcela poďakovať pani spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu a spoluprácu v tejto téme. My ako zelení sme spokojní s touto správou, ako je navrhnutá, hlavne preto, že pokrýva viacero sociálnych otázok, ktorým eh, sa myslím treba venovať v budúcich mesiacoch na európskej úrovni. Boli by sme veľmi radi, eh, teraz sme veľmi radi, že sa tu podporujú eh, sociálne ciele Európskej únie, majú vyššiu prioritu Eh, pokiaľ ide o legislatívny rámec, ale aj finančné eh, zdroje z budúceho rozpočtu. Dôležitý aspekt e, z perspektívy zelených je aj boj proti e, rodovej e, nerovnosti na trhu práce. Sme veľmi radi, že ozrejmujeme v tejto správe, že chceme tu návrh smernice o transparentnosti v príjmoch, aby sme bojovali proti nerovnakým príjmom medzi mužmi a ženami v Európskej únii. A to isté platí pre rozdiely v dôchodkoch. Sme tiež radi, radi, že e, správe žiadame riešenia e, pre boj proti dlhodobej nezamestnanosti, väčšiu inklúziu ľudí s postihnutím, na trh práce. A takisto potrebujeme aj riešenia na európskej úrovni, pokiaľ ide o platformových e, pracovníkov. Toto sú oblasti, kde budeme e, sledovať krok, legislatívne kroky komisie v budúcich mesiacoch a rokoch. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani kolegyňa. Pokračujeme ďalej. V mene e, frakcie ID má slovo kolegyňa Žame. Drahí kolegovia, pani spravodajkyňa, e, my, Európska únia, nejdem, nemáme sa lepšie a pani spravodajkyňa nemá pravdu Európska únia má úplne rozdielnú e, ekonomiku a ktorá vlastne nemá nič spoločné s tým, čo vy hovoríte. Vaša správa je plná ideologických vied e, a, a napríklad vy ste do vašich údajov začlenili Turecko a hovoríte o integrácii imigrantov na pracovný trh na úkor e, skromnejších občanov my budeme hlasovať proti tejto správe a my podporujeme alternatívnu správu nášho kolega Gida Lajneho, ktorý, pretože je oveľa dôležitejšie dať suverenitu štátom v oblasti ekonomickej a sociálnej politiky, pretože len to umožní vytvoriť priority e, občanom Európskej únie v oblasti pracov, pracovnej. Ďakujem, pokračujeme ďalej. V mene EKR má slovo pani Zálevská na jednu minútu. Na počiatku očivište ďakujem za... ďakujem pekne, najskôr sa chcem poďakovať za túto intenzívnu prácu, e, ktorá bola uskutočená všetkými, ktorí k tomuto dokumentu prispeli. Chcem pripomenúť, že sa to týka predovšetkým z eurozóny, ale je to diagnóza správna a spravodlivá, Eh, je to diagnostika trhu, sociálnej politiky aj ekonomiky. Neza, vidíme tu, eh, ne, že treb, potrebujeme bojovať proti nezamestnanosti, proti nezamestnosti mladým ľuďom, lebo naša situácia nezodpovedá súčas, eh, súčasnosti, keď spoločnosť stárne a takisto občania nestíhajú revolúciu 4.0. Ehm, my musíme o týchto veciach diskutovať aj v budúcnosti, ale chcem vás upozorniť, že veľa ustanovení v tejto správe hovorí o iných krajinách a nielen o krajinách, ktoré patria do eurozóny. Myslím si, že to je veľký zásah do národných legislatív členských štátov a ja dúfam, že Európska komisia zverejní nový dokument, kde budeme môcť seriózne hovoriť nielen o diagnóze, ale aj o možných riešeniach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má v mene GUE NGL kolegyňa Pereira na 1 minútu 30. Dobrý deň. Sociálne a zamestnanecké politiky boli implementované v eurozóne a e, musia rešpektovať e, také pravidlá, ktoré kriminalizujú progresistickú a ľavicovú politiku. Zamestnanecká sociálna politika v mojej krajine od zavedenia eura sa charakterizuje sociálnou represiou, stratou pracovných miest, zhoršovaním situácie pracujúcich, a preto my nezdielame tie socializačné vízie európskeho semestra. E, tie špecifické odporúčania e, pre jednotlivé krajiny tiež zdôrazňujú túto cestu. U nás hovoríme, že nemôžeme mať slnko na dvore a dážď vo vedre. To znamená, že s chudobou a sociálnym vylúčením e, nemôžeme jednoducho e, E, dosiahnuť to, čo sa tu e, odporúča. Musíme najskôr skoncovať s dlhodobou nezamestnanosťou, garantovať starým ľuďom dôstojnú starobu, pracujúcim dôstojný život. E, to je potrebné aby sme bojovali proti neustálemu zhoršovaniu pracovných a životných podmienok tých najchudobnejších. A to sa preruší len tým, keď sa E, zruší pakt stability a rastu. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, pán e, Zdechovský by vám chcel položiť otázku. V rámci spontánnej rozpravy ste pripravená ju akceptovať? Modrú kartičku zo strany kolegu Zdechovského z politickej skupiny EPP? Nie? Dobre. Tak pokračujeme ďalej v rozprave. Z, nezaradených, z nezaradených má slovo kolegyňa Džema na jednu minútu. Ďakujem pani e, predsednička. Prijatie politik e, pre e, podporu príjmov v krajinách ako Taliansko už konkrétne pomáha najchudobnejším zložkám obyvateľstva ale pokiaľ ide o chudobu, treba sa hlavne venovať e, nerovnostiam, e, ktoré tu sú a tie sú neakceptovateľné. Úspory ohrozili hlavne tých, ktorí už boli v ťažkostiach a preto by som chcela pozornosť e, venovať hlavne ľuďom s postihnutím, Eh, výbor OSN pre eh, práva ľudí s eh, postihnutím a s veľkými obavami berie na vedomie negatívny vplyv úsporných opatrení v Európskej únie. Ohrozujú dôstojnosť života ľudí s obmedzením. Treba eh, s týmto skoncovať, aby sme zabezpečili väčšiu kvalitu života ľuďom s postihnutím. Ja sa budem konštantne venovať tejto téme. Eh, budem tlačiť na sociálny plán, ktorý by eh, zabezpečil dôstojný život, ktorý by rešpektoval ich právo na rôznorodosť a nie dával im povinnosť byť rovnaký. E, ďakujem vám pekne, pani kolegyňa. Pokračujeme ďalej s kolegom Radkem za EPP. E Máte slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia. V prvom rade dnešne ďakujem e, spravodajkyni za prácu, ktorú predložila. Ozremuje to, že v budúcich piatich rokoch chceme ísť odvážne tou cestou, ktorú začal pred piatimi rokmi Jean-Claude Juncker Eh, nebudem to eh, tajiť. V mojej politickej skupine, pokiaľ ide o nástroj eh, zaistenia pre nezamestnanosť je pozícia rôznorodá. V mojej nemeckej delegácii je tu postoj kritický. Nebudem tajiť, že v mojej politickej skupine Naďalej e, e, stojíme kriticky nastavení takýmto nástrojom a nástrojom, ktoré by zachádzali ešte ďalej. Ale e, dôležitý je boj proti nezamestnanosti mladých, boj za férové pracovné príležitosti proti chudobe, to je samozrejme niečo, čo je zapísané hlboko do DNA EPP. V budúcich rokoch tu budeme sa musieť dohadovať o detailoch, ale nemôžeme sa sporiť, pokiaľ ide o smerovanie. To je jasné pre našu politickú skupinu aj pre mňa osobne. Ďakujem pekne kolega Rádke. Pokračujeme ďalej s kolegyňou Gualmini za SND. Ďakujem pekne, pani predsedníčka správa je úplne pozitívna, dobrá, efektívna, zdôrazňuje e, charakteristiky e, európskeho trhu práce, ktoré ešte naplňajú obavami, ale e, hovorí o cieli 75 pokiaľ ide o mieru zamestnanosti. Nechápem, eh, prečo sa spochybňujú eh, zásadné eh, inovatívne riešenia ako integratívna schéma, ktorá má pomôcť bojovať proti nezamestnanosti. Ursula von der Leyen to už spomína ako jedno z základných opatrení pre pracovný mm, program je komisie na prvých 100 dní. Má to na pomôcť odolnosti proti externým šokom. Potrebujeme viac Európy, Európu práce, sociálnu Európu. Musíme sa vrátiť k amsterdamskej európskej stratégii pre e, zamestnanosť z 97. pretože Európa nemôže byť len o ekonomike, musí ísť aj o ekonomiku e, práce a sociálnu Európu. Ďakujem, pokračujeme ďalej s kolegyňou Langenzípen za zelených. Vážne kolegyne, kolegovia, dobré ráno. Sú tu správy, ktoré prichádzajú v správny čas, identifikujú správne problémy a žiadajú e, angažované kroky. Správa kolegyne Tom je takéhoto typu a za to vám, pani Tom, ďakujeme. Každý ten aspekt z znevýhodnenia ľudí s postihnutím by som rada e, vyzdvihla nie kvôli osobnému príbehu, ale práve preto, že ide to štrukturálny problém v oblasti zamestnanosti. Správa konštatuje a ľutuje znevýhodnenie ľudí s postihnutím nadpriemerná nezamestnanosť a e, vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti. Prístup, inklúzia a podiel to sú ľudské práva. Európska únia tie príslušné dohovory OSN e, ratifikovala. Zrovnoprávnenie a nediskriminácia to musí byť prioritou. To vyzdvihuje i správa. Hospodárska politika a sociálna politika v EÚ musia ísť ruka v ruke. E, rozpočet e, pre sociálne otázky musí byť príslušne disponibilný. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo kolega Rajl za ID. Kolegyne, kolegovia, vážená pani predsednička, Európa je pestrá a rozmanitá, je národne a regionálne rozmanitá. To musí aj tak zostať, to je naša sila. Centralizmus a plánované hospodárstvo e, v zmysle Sovietskeho zväzu to nikdy nefungovalo. Preto e, odmietame poistenie v nezamestnanosti celoeurópskej úrovne. Pracovné práva sa veľmi líšia, potrebujeme riešenia regionálne. Odmietame aj minimálnu mzdu E, vytvorenie nemeckého minima, nemecké minimálne mzdy aj európske by viedlo k veľkým skresleniam trhu. Tak, takisto odmietáme e, záruku proti chudobe deti, ale e, už sú tri fondy na túto oblasť na oblasť chudobných detí. Ja sám som bol chudobným dieťaťom v mojej, mojom, mojom meste Gelsenkirchen Nemôžeme sa snažiť problémy riešiť len peniazmi. To sú veľmi nesprávne stimuly. Potom je problém, že chudobní majú viac detí. Musíme títo ľudí dostať k práci. Tak sa bojuje proti chudobe. Sociálny nie je ten, kto prerozdeľuje peniaze iných, sociálny je tým, kto sám pracuje. Ďakujeme a teraz nasleduje kolegyňa Rafalska za EKR. Pani predsedajúca pani komisárka Vážená pani predsedníčka, pani komisárka, politické stratégie v sociálnej oblasti si vyžadujú, e, aby sme splnili mnoho výziev napríklad starnutie spoločnosti, digitalizácia a s tým súvisiace zmeny na pracovnom trhu. Európa starne už desiatky rokov. Účasť ľudí na 65 rokov zvyšuje vo všetkých e, krajinách. Samozrejme, to je výsledok lepšej zdravotnej starostlivosti, ale je to aj ovocie nízkej pôrodnosti. Európa preto musí čeliť e, marginalizácia neistote v starobe a preto musíme vyvinúť stratégiu pre kvalitu a prístupnosť e, starostlivosti pre starých z dlhodobého hľadiska. To si bude vyžadovať veľké investície. Ale rovnako treba si všímať aj pracovný trh, e, pracovné normy. Ďakujem pani komisárka za spoluprácu. Ďakujeme pekne. Nasleduje pani, nasleduje Prepáčte, ospravedlňujem sa pani predsedajúce. Prehliadla som. Ešte nasleduje pani Rondinelli za nezaradených. Máte slovo, nech sa páči. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsedníčka. Myslím si, že tu nemôžeme mať e, túto, túto správu podporiť ju, pretože si e, obsahuje mnohé rozpory. E, hovoríme tu o sociálnej politike, ale napríklad v odseku 2 sa hovorí, že komisia má tlačiť na členské štáty, aby tieto implementovali odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny. A to nie je nič iné, než len politika úspor, ktorá podrýva sociálny štát, základné služby e, štátu e, voči tým najzraniteľnejším. To je zásadný rozpor, ktorý už nemôžeme akceptovať v európskych politikách. Nemôžeme len hovoriť o minimálnych príjmoch, o nezamestnanosti mladých, keď potom neumožníme investície do rastu, do e, prosperity, preto sme predostreli pozmeňovacie návrhy, mnohé z nich boli prijaté, ale žiaľ e, nepostačili na to, aby e, tieto, e, toto liberálne smerovanie v správe dokázali dostatočne pozmeniť. Musíme podporovať solidaritu a príležitosti pre všetkých. Hnutie piatich hviezd sa preto zdrží pri hlasovaní o tejto správe, ktorá ignoruje skutočné potreby európskych občanov. Ďakujem. Ďakujeme kolegyni Rondonelli. Teraz pani Relal za EPP. E Ďakujem pekne. Sociálny pilier e, vyvoláva obavy. My vo Švédsku, my sociálni demokrati vo Švedsku hovoríme jasne, nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby švédske dane slúžili na podporu sociálnych systémoch inde. To vyvoláva veľké znechutenie a teraz tu máme konkrétny návrh európskeho systému na poistenie v nezamestnanosti EPP a sociálni demokrati takéto návrhy vždy podporovali. A teraz sme tu a je tu povedané biel, čierne na bielom napriek všetkému odporu je, a skupina sociálnych demokratov, podľa nich je evidentné, že peniaze z našich švedských e, daní budú prispievať na udržanie sociálnych systémov v iných krajinách. A krajiny by, e, by mali naďalej financovať svoje sociálne systémy a nemala by to byť EÚ. Ďakujeme. Pokračuje kolega Agius Saliba, SAD. Ďakujem, táto správa poukazuje na to, že ekonomické podmienky v EÚ sú e, pozitívne a e, zamestnanosť e, na ju stále narastá. Ale nerovnosti v bohatstve a, a rozdiely v príjmoch zvyšujú medzeru medzi e, chudobnými a bohatými. Chudoba, e, dobré životné podmienky, kvalita práce a dobré mzdy, to sú najväčšie výzvy dneška. E, dnes už nestačí mať prácu. Mali by sme dokázať zabezpečiť, že ľudia dokážu mať dôstojné pracovné miesta pre seba a pre svoje rodiny. Potrebujeme politiky pracovného trhu, ktoré majú za cieľ zlepšiť pracovné podmienky a poskytovať spravodlivú zamestnanosť a kvalitné pracovné miesta všetkým Európanom. Poprvýkrát e, táto správa, touto správou Európsky parlament vlastne príjima princíp e, práva e, na digitálne odpojenie. To je dôležitý, rozhodujúci e, krok smerom k dobrej rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom, teda s právom odpojiť sa. Keď som, začala o tom prvý, keď som o tom začal hovoriť prvýkrát, tak bolo to vlastne e, e, niečo okrajové, ale teraz to bude, zdá sa, odporúčanie Európskeho parlamentu Chcem vás požiadať o podporu, pokiaľ ide o nový nástroj na boj proti dlhodobú nezamestnanosť v Európe. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujeme pekne. Pokračujeme v rozprave za EKR pani Ďuriš Nikolsonová. Minúta. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Myslím, že by sme mali prestať uh, hovoriť o tom, aké miery zamestnanosti sme dosiahli, ale upriame našu pozornosť na alarmujúce štúdie. To nám ukazuje, že nie sme pripravení na výzvy ako starnúce obyvateľstvo, klíma, digitálna transformácia. Náklady transformácie si na nás počkajú a nevyriešime ich iba, keď budeme zvyšovať ehm, finančné prostriedky. Podľa štúdie OECD 17 pracovných miest v EÚ je ohrozených v dôsledku automatizácie. E, sú tu veľké rozdiely. 10 vo Fínsku, 33 e, v Slovensku. V mojej e, krajine pracovných miest je ohrozených v dôsledku automatizácie. Približne jedna tretina pracovných síl v EÚ e, nemá dostatočné digitálne zručnosti. To e, zastihne hlavne tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti. Čo treba teda urobiť? Ehm, sociálna Európa bude prekvitať iba vtedy, keď naše ekonomické politiky vytvoria dokonalé e, prostredie pre ne. Máme rovnaký cieľ, takže myslím, že by sme mali prestať v našich rozhodnutiach vychádzať iba z ideológií alebo politických fráz a mali by sme začať s tvorbou politiky vychádzajúcej z faktov. Ďakujem. Ďakujeme. Pokračuje kolega Zdechovský za EPP. Ďakujem pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Dovolte mi najskôr poďakovať Jane Tom za túto správu. Ja si myslím, že ak sa na ňu pozrieme z celkového hľadiska, tak z môjho pohľadu môžeme povedať, že je veľmi dobrá. Dovolte mi však mm, jednu vec povedať, na ktorú chcem, vec, na ktorú chcem nadviazať. Bo číslo 1, kde Jana Tom tvrdí, že chce, aby bol predstavený nový finančný nástroj na riešenie dlhodobej nezamestnanosti. Ale veď my tu máme predsa revidovaný e SF, ktorý funguje. Máme tu globalizačný fond a ja sa teda pýtam, kde máme, odkiaľ máme peniaze na tento nový nástroj, ktorý chceme e, založiť. Tieto dva nástroje predsa dobre fungujú a osvedčili sa, my ich oslabíme a dáme peniaze do tretieho nástroja namiesto toho, aby sme Európu zjednodušovali, sa snažíme tvoriť Európu zložitejšiu a vytvárať niečo, čo bude navzájom medzi sebou konkurovať. Ja dúfam, že e, táto debata na túto otázku odpovedala a ja tento bod podporiť nemôžem, aj keď správu ako takú podporím. Ďakujeme kolega a teraz spont, spontánne prejavy. Začneme za EPP kolegom Kanevom. Spôžu predsedateľ, искам да кажа пред колегите, че аз подкрепям... Vážená pani predsednička, ja podporujem túto správu i keď sú tam prvky, ktoré sú dosť protirečivé. Nazdávam sa, že tieto veľmi protirečivé návrhy eh, by mali byť prediskutované eh, v tejto komore a samozrejme bude, budú tam určite konflikty medzi jednotlivými krajinami a medzi jednotlivými skupinami a rozličnými záujmami táto správa zdôrazňuje a sústreďuje sa na tých najzraniteľnejších, na krajiny, ktoré majú najviac problémov a e, takisto neskrýva rizika, ktoré stoja pred alebo vysia nad pracovným trhom. Ja som zástupcom Bulharska, e, kde sú najnižšie príjmy a kde zraniteľné skupiny sú veľmi významné. A podporujem túto správu a dúfam, že návrhy budú e, prijaté a vstúpia čo najskôr do platnosti. Ďakujem. A teraz pán Wales. Pán Wallace za GUE. Komisia tvrdí, že sociálne politiky e, sú nerovnocenné s ostatnými prioritami v EÚ. To sa mi ťažko verí. V rozpočte e, sa výdavky z 590 miliónov zvyšuje na 30 miliard. To je 22 krát viac na rozpočet o obrave. Prečo to nejde do oblasti nerovnosti a chudoby? Prečo tieto peniaze smerujú e, e, do priemyslu so zbraniami? Ľudia hovoria, že chcú viac bezpečnosti. Chcú, Potrebujú ale zabezpečiť e, sa, že majú dom, že majú plat, ktorý, z ktorého sa dá žiť, že majú e, dobré zdravotníctvo, ktoré si môžu dovoliť. Takúto bezpečnosť potrebujú e, možno takisto o, o, e, terorizmus, ale možno európske krajiny by mohli prestať bombardovať iné krajiny a vyvážať e, zbrania, tým pádom destabilizovať iné e, regióny, ktoré vytvárajú problémy. Takto treba smerovať peniaze, nie do vrecák e, zbrojárskeho priemyslu. kolega Zdechovský, snažíme sa e, prijať e, veľa, veľa e, rečníkov v rámci spontánnej rozpravy. Toto nie je správny moment na poznámku s modrou kartičkou. Pokračujeme. Slovo má kolegyňa Ward na minútu za SAD. Thank you, madam. Ďakujem, pani predsedajúca v budúcich 5 rokoch európsky projekt e, musí e, budovať na progresívnej platforme, ktorá bude spájať ekonomické aj sociálne otázky. Bez takéto platformy Naďalej to bude diskriminácia a e, rozdiely e, v odmeňovaní a v počte pracovníkov, ktorí sú v dispozícii. Musíme bojovať proti nerovnostiam, musíme e, zabezpečiť rovnosť, dobré vzdelávanie pre štvrtú priemyselnú revolúciu. Takisto musíme bojovať proti boj, rozdielom v odmeňovaní. Európsky pilier sociálnych práv je našim projektom tu v rámci grupy, skupiny socialistov. Tento mandát e, má historickú príležitosť vytvoriť prvú celoeurópsku minimálnu mzdu. Je to základné ľudské právo byť vyplácaný dostatočne na to, aby ste mohli žiť. Trvalo udržateľný rast, no už musíme investovať do ľudí. Tieto veci sú vzájomne prepojené a zlyhanie v uznaní tohoto nám neumožní riešiť veľké nerovnosti, ktoré momentálne máme pred sebou. Ďakujem. Na minutu kolegyňa Tomatič za EKR. Ďakujem pekne. Chorvátska vláda má veľmi ambiciozne plány, pokiaľ ide o vstup do eurozóny. Ja nezdielam tieto ambície. Čas na to nedozrel. Chorvátsko je e, veľmi vzdialené európskym štandardom a my e, čelíme e, blížiacej sa recesii. V niektorých regiónoch Európy naďalej prevláda e, dlhodobé e, nezamestnanosť a pristahovalectvo a emigrácia. E, toto by sme mali riešiť, to sú problémy Chorvátska. Mali by sme investovať do infraštruktúr, stimulovať zdaňovacie politiky, použi- e, spotrebovanie daňových prostriedkov na sociálne oprania, to samotné nepriniesie výsledky. Ľudia chcú e, zarábať e, dôstojné peniaze na svoj život. Ďakujem. Teraz má slovo kolegyňa Dali Zague. Ďakujem. Hovoríme tu o sociálnych politikách v eurozóne a najnovší správa o európskom semestri, pokiaľ je o Írsko, hovorí, že hoci je možné prezentovať nezamestnanosť alebo zamestnanosť v Írsku, optimistická realita je taká, že tá, tá správa ukazuje zuje množstvo, eh, množstvo zlých zmluv, dočasných, eh, eh, veľmi prekerných pracovných zmluv, žiadne krytie pre týchto ľudí, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie. A to má obrovský dopad na kvalitu života občanov. Takže správa uznáva síce vážne sociálne problémy E, tú správu podkopáva skutočnosť nedostatku politickej predstavivosti, ako toto riešiť, pretože svet sa zmenil, e, typy priemyslu a práce sa zmenili a je tu naozaj e, priepas medzi týmto a štruktúrami EÚ a inštitúciami EÚ, pokiaľ ide o otázku, ako to riešiť. Dokonca aj keď členská krajina to chce riešiť, e, viažu ich fiskálne obmedzenia, ktoré sú vytvorené e, v rámci alebo zapracované do našich zmluv Treba e, e, naozaj e, robiť radikálnu zmenu a treba sa rozlúčiť s božstvom neoliberalizmu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Nikolao Alvánas η πανάκια που προτείνεται σήμερα είναι η αυστηρότερη εφαρμογή των συστάσεων της Κομισιόν. Ďakujem. To, čo sa tu navrhuje, je jedno z najhorších odporúčaní, ktoré kedy Európska komisia dala členským krajinám. Rozdiely narastajú, soci- systémy sociálneho zabezpečenia sa e, e, zneužívajú a činnosť odborov sa neustále okresáva. E, blokuje sa právo na štrajk, európsky piliar sociálnych práv a zavedenie minimálnej mzdy. Už tak to znamená, že sa tie práva harmonizujú smerom nadol. Týka sa to žien a dokazujú to aj čísla v EÚ žije viac ako 100 miliónov chudobných, viac ako 50 miliónov nezamestnaných a pracovné miesta, ktoré sa vytvárajú, sú z časti asi tretino, tretina z nich sú len e, na, e, sú čiastkové úväzky e, toto je zamestnanecká štruktúra EÚ v rozpore s politikou, ktorú by chceli sledovať asi členské krajiny. Je to v podstate znak alebo signál krízy kapitalizmu zamestnanci a odbory musia bojovať za svoje práva, za e, zmluvy, ktoré umožnia dôstojné príjmy a minimálne mzduvy a takisto e, dôstojné sociálne zabezpečenie. Na záver tejto rozpravy dávam slovo pani komisárke Tyson. Máte slovo. Ďakujem pekne. Vážení Pána spravodajkyňa, vážení tieňoví spravodajcovia, kolegovia, dokonca môžem povedať priatelia, ďakujem vám za túto konštruktívnu rozpravu. Beriem do úvahy vaše obavy, vaše postoje, vaše komentáre. E, posuniem ich mojim následníkom. Len sa tu zdôrazňuje naše e, odhodlanie robiť Európu sociálnou, e, E, ekonomický rast a sociálny pokrok sú dve strany tej istej mince a navzájom sa posilujú. A tento princíp vlastne musí usmerňovať celú našu prácu Vážení poslanci, vážené poslankyne, táto diskusia je pre mňa veľmi dôležitá. O to viac, ako viete, je to pravdepodobne aj moja posledná možnosť vystúpiť tu ako komisárka. Chcela by som sa poďakovať, poďakovať za mimoriadne dobrú spoluprácu. Samozrejme, Neočakávala som ani nič viac alebo menej, pretože aj ja som bola poslankyňa v parlamente a my sme za ostatných 5 rokov spolupracovali konštruktívne, priateľsky a vždy sme sa sústredili hlavne na záujmy občanov Európskej únie. Za ostatné mesiace a týždne som dostávala komplimenty a to veľa, v tom zmysle, že Európska únia je sociálnejšia a viac sa sústrediť na ľudí. Ja vždy reagujem, že tieto komplimenty by mali ísť aj ostatným, nielen mne, pretože dobré výsledky sú skutočne prácou dobrého interinstitucionálneho dialogu a zdieľaných záväzkov. Výsledky, výsledky sú vlastne aj dôvod, prečo sme sa začali angažovať v verejnom živote. Pretože chceme urobiť niečo pre ľudí a chceme urobiť niečo pre dynamickú a férovú spoločnosť. A vlastne po 30 rokoch v tejto oblasti som pyšná na to, čo sa mi podarilo dosiahnuť a teším sa na to, čo príde teraz. Avšak nechápte ma zle, pred nami sú ďalšie výzvy, práve sme o tom hovorili. A Takéto zmeny sa nedejú automaticky. Tie usmernenia novej dezignovanej predsedničky Európskej komisie pani von der Leyen ukazujú, že naši nasledovníci budú nadvezovať na to, čo sa nám podarilo doposiaľ dosiahnuť na základe našich spoločných hodnôt. Takže ja vám želám skutočne konštruktívne obdobie a chcela by som vás uistiť, že ma, môžete so mnou vždy počítať ako s úzkým spojencom, pokiaľ ide o vašu prácu. Prospech Európy ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my, vážená pani komisárka. Počuli ste aj aplaus. Parlament vám ďakuje za spoluprácu s vami za posledné volebné obdobie. Týmto sa dostávame ku koncu dnešnej rozpravy, pokiaľ ide o otázku zamestnanosti. E, ešte raz teraz dostane slovo pani Tum, spravodajkňa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že je treba sa poďakovať za takúto plodnú diskusiu. Skutočne ma potešilo, keď som počula, ako tieňoví spravodajcovia mi ďakovali za vynikajúcu prácu. Ja sa musím poďakovať hlavne im za vynikajúcu spoluprácu. Súhlasím s pani Tyson, že skutočne sa nám podarilo dosiahnuť veľa už aj tu z pohľadu parlamentu a to je dobré si povedať. Tí, čo hovoria, že tá správa je príliš ambiciozná alebo nedostatočne ambiciozná, nezabúdajte prosím vás na to, alebo možno zmente ešte váš názor, že vždy, čo robíme v parlamente, je to výsledok kompromisu a nie je tu možnosť dosiahnuť taký kompromis, ktorý by na 100% uspokojil všetkých. Viete, že keď som sa venovala v príprave tejto správy ako členka parlamentu, mali sme kľúčové slova. Trh s prácou, zamestnanosť žien, zamestnanosť mladých, pomoc s nevýhodneným skupinám spoločnosti, digitalizácia, klimatické zmeny, prechod na zelené hospodárstvo, znižovanie chudoby, zdravotnícke systémy, duševné zdravie a Viacerí mi povedali, že vaša správa je ako vianočný stromček, že máte tam toho toľko, že to je jednoducho nerealizovateľné. Áno, súhlasím, je to vianočný stromček, ale sú to problémy, ktorým čelíme, takže požiadam vás, aby sme sa sústredili na ich riešenie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Týmto sme spoločne dosiahli splnenie časového harmonogramu. Týmto končíme rozpravu k tejto téme a budeme pokračovať s hlasovaním o 10 minút 11.30. Nezabudnite na kartičky. Ďakujem.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

Kolegyne a kolegovia, Kolegyne a kolegovia, prosím, sadnite si, Buongiorno. Dobrý deň všetkým. Chcel by som pripomenúť, Takže chcel by som pripomenúť, že dnes oslavujeme Európsky a svetový deň proti trestu smrti Svet, v ktorom ľudské hodnoty sa stávajú e, relatívne, trest smrti predstavuje útok na ľudskú dôstojnosť. Nemožno ho v žiadnom prípade tolerovať. Tento rok chceme vzdať úctu deťom, ktorých rodičia boli odsudení na smrť. Som presvedčený, že smrť alebo poprava, ktorú vykoná štát, nemôže nikdy predstavovať skutočnú spravodlivosť a je takisto dôležité zohľadniť tú traumu, ktorú potom podstupujú deti takýchto ľudí a preto eh, je tento parlament odhodlaný obhajovať ľudskú dôstojnosť, dôstojnosť tak, ako je to zakotvené v našich zmluvách. Urobíme všetko, čo je možné, aby sme sa priblížili ku dňu, kedy všetky krajiny e, zrušia trest smrti. E, sme to dlžní sami sebe aj budúcim generáciám a som si istý, že e, tento názor zdieľa celý tento parlament. Ďakujem vám. Kolegyne a kolegovia, teraz budeme hlasovať. A začneme požiadavkou na naliehavý postup od výboru pre dopravu a cestovný ruch. Chce sa niekto vyjadriť v prospech tejto požiadavky? Nie. Chce sa niekto vyjadriť proti tejto požiadavke? Takisto nie. Nuž tak, potom kto je za túto požiadavku, kto je proti, kto sa zdržal, je to prijaté. Ďakujem vám. A teraz správa e, pána López Aguilara, e, dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom. Takže otváram hlasovanie menovité. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem vám. A teraz správa e, e, pána Huvata, návrh rozpočtu číslo 4 2019. Začneme pozmenujúcimi návrhmi 112 e, a 13, 16, e, kto je za, kto je proti, prijaté, ďakujem. A teraz e, pozmenujúci návrh 12, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté, ďakujem vám. A teraz uznesenie ako celok, takisto menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz dám slovo pani Tuperajnen za predsedníctvo rady. Vážená pani predsednička, dámy a páni, vážení poslanci, Európsky parlament práve prijal e, zmeny a doplnenia e, ohľadom návrhu rozpravného rozpočtu číslo 4 na rok 2019. E, beriem na vedomie rôzne pozície našich dvoch inštitúcií, pokiaľ ide o tento návrh opravného rozpočtu číslo 4 2019, tak ako ho predložila komisia. Následne ako predsednička rady Súhlasím s tým, aby predseda e, Európskeho parlamentu oslovil podľa bodu C článku 324 odseku 4 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie zmierovací výbor. Ďakujem, pani predsednička. A teraz e, sa zvolá na poput parlamentu zmierovací výbor. A teraz druhá správa pána Havorta, je to menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Ďalšie hlasovanie. Námietka podľa článku 112 o účinných látkach. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďalšia námietka podľa článku 112. Opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté takisto. Ďalšia námietka. Opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takisto prijaté. E, ďalej e, modifikovaná soja. Ďalšia námietka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďalšia námietka týkajú sa, sa kukurice. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz hlasovanie o e, zasahovaní do volebných procesov zo strany iných e, e, štátov. Takže kto je za, kto je proti, E, sú niektorí, ktorí sa držali. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Môžeme to skontrolovať, nie je to problém. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 14. Je to rovnaké ako v prvom prípade, ale môžeme si to skontrolovať. Takže elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 3. Ale ešte 14, prosím. E, takže kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmenujúci návrh 3 Nebudeme to kontrolovať vždy, keď sa vyskytne takáto situácia rovnosti hlasov. Takže po tretíkrát to skontrolujeme dobre, takže otváram hlasovanie. 14, prosím. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Môžete to odtiaľto pomerne dobre vidieť. Pozmeňujúci návrh 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 8 a 1 až 8, kto je za, kto je proti. Zdržali sa tu by som si ja želala elektronické hlasovanie. Takže otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to tesné, ale to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh. Ale teraz odsek 10 pôvodného textu, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže je to kladné a mm, pozmeňujúci návrh 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Povedala by som, že je to prijaté, ale chcela by som skutočne kontrolu, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno. A teraz odsek 21, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmenujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh, návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek. Takže skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté odsek 35 pôvodného textu, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 11D, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Veľa sa vás nezapojilo do tohto hlasovania, asi to urobíme opäť. Takže pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 12. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. si návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A pozmenujúci návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz viacročný finančný rámec o e, uznesenie štyroch politických skupín. Začneme pozmenujúcim návrhom 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 2. Za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 13. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz odsek 4, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté odsek 5 pôvodného textu, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmenujúci návrh 14, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. Pozmenujúci návrh 6, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 17, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 7, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté pozmenujúci návrh 8. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 9. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 15. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 11. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz e, hlasovanie o e, uznesení ako celku menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz správa pána Túma a najskôr hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 1. Otváram hlasovanie. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ocek 1 a to v troch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o uznesení výboru EMPL ako celku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem vám veľmi pekne. Budeme o chvíľočku pokračovať vysvetlením hlasovania. A prosím, eh, tí, ktorí sa chcete odobrať z miestnosti, urobte to potichu. Ďakujem vám. Poprosila by som vás, aby ste opustili plenárnu miestnosť, ak sa nechcete zúčastniť eh, vysvetlení hlasovania a sami, alebo chcete, nechcete vypočúvať si svojich kolegov, ako vysvetľujú hlasovanie. Ďakujem pekne. Požiadala by som vás, aby ste opustili miestnosť, eh, ak sa nechcete zúčastniť eh, ďalšieho, ďalšej časti, pretože ostatní chcú vystúpiť. Okay, so those are still in the room, would you please at least... Takže by som požiadala vás, aby ste už e, sa utíšili a dala by som slovo pánovi Hermanovi Terčovi, ktorý je vím, ak je v miestnosti, pretože odtiaľ toho nejako nevieme identifikovať týka sa tej námietky, ktorá sa týka v súvislosti s pravidlom 112 geneticky modifikovaná soja. Nevidíme tu Hermana Terča, ale vidíme pane kolegu Polčáka, tak máte slovo na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, za udelenie slova. Ja som trošku váhal pri tejto námietke a chcel by som vysvetliť svoje vysve- hlasovanie a hlasoval som proti tejto námietke, lebo nie som proti používaniu geneticky modifikovaných potravín. Tým to spočítam aj kukuricu, pokiaľ sú splnené prísne kritéria. V EU máme celkom prísne limity na bezpečnosť potravín, na zdravie, a tieto limity musia pod, bezpodmienečne byť dodržané. Ale samozrejme, ak kukurica a jej výrobcovia e, majú prístup na trh aj z iných členských štátov alebo aj z tretich štátov, tak musia byť aj tieto bezpečné. A preto si myslím, že naše európske pravidla platia a že to teda politika je v poriadku. Ale čo nepovažujem za správne je, že sa táto kurica dováža napríklad z odlesňovaných oblastí Južnej Ameriky a to spôsobuje výrazné problémy e, pri tamojšom spolnohospodárstve. Ja sa k tomu ešte vrátim v otázke soje. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz e, prejdeme k namietke v súlade s pravidlom 112 e, geneticky modifikovaná soja. Prvý je kolega Aguilar. Pani, pani, misiza, pani Aguilar. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som povedala, že som hlasovala proti týmto namietkám, ktoré sa týkajú povolenia geneticky modifikovaných organizmov systematické námietky, ktoré sú predkladané, nevychádzajú z technických aspektov, ale skôr z rôznych emocionálnych predsudkov. A myslím si, že to je v rozpore s rokovacím poriadkom pre podávanie námietok. A pri EFSA analyzovala výrobku, výrobky a dospela k záveru, že sú rovnako bezpečné ako konvenčné produkty a v tomto zmysle existuje vedecký konsenzus. A komisia má povinnosť vykonávať e, alebo implementovať existujúce právne predpisy a tento parlament nemôže podporovať námietky, pokiaľ nie sú opreté o vedecké poznatky. Ďakujem a ďalším rečníkom je pán Polčák. Ďakujem pekne ešte raz, pani predsedajúca. Ja som v, tej predch- v tom predchádzajúcom vystúpení poskytol stanovisko ku geneticky modifikovaným organizmom a potravinách. A podľa mňa pravidlá, ktoré máme v európskom priestore, fungujú, sú prísne, sú vedecky podložené a aj z tohoto dôvodu som hlasoval proti tejto námietke. námietke. E, to, to, čo si myslím, že stojí za úvahu, je otázka, ktorá súvisí práve s tým, že ako sa pestujú tieto produkty v niektorých tretích štátoch, napríklad myslím Brazíliu, kde práve potreba a hlad po týchto potravinách v európskom priestore núči do určitej miery tamojších polnospodárov vypaľovať tamojšie lesy. No a my to potom samozrejme v európskom priestore kritizujeme. No ja osobne by som chcel podporiť takú politiku, ktorá udrží tak otázku geneticky modifikovaných potravín v rozumných medziach, ale zároveň aj udržateľnosť lesníctva a polnospodárstva celosvotovo. Preto by sme mali v tejto veci postupovať veľmi obozvetne. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Ďalšie vysvetlenie sa týkajú zásahov zo zahraničia do volieb a kolegyňa Strugariu má slovo na jednu minútu. Ak je tu, áno, je tu. Ďakujem pekne, ja budem hovoriť po rumunsky. Dezinformácie, ktoré šíria ruskí hekery, sa E, z hľadiska objemu zdvojnásobili v porovnaní s rokom 2018 a tie dezinformácie z Kremľa sú dobre, sú vyslovene cieľené. Tento tý mesiac rumunskí novinári zistili, že e, televízne noviny mali museli zavrieť minimálne 5 e, facebookových stránok a e, majú asi 20 miliónov facebookových profilov. E, Moskva dáva 1 miliardu eur na dezinformácie a propagandu a my musíme robiť viac. Preto žiadam aj nového vysokého predstaviteľa, aby aby vytvoril e, určitý stály výbor, ktorý sa bude touto otázkou zaoberať a nová komisia musí bojovať proti dezinformáciám a vzdelávať občanov. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Melbarde. Ďakujem pekne. Ja som zastupkynia Lotyšska. Ja som samozrejme hlasovala za toto uznesenie, pretože celá Európa a všetky členské štáty, e, ktoré sú na vonkajšej hranici EÚ, konštantne sú konfrontované s dezinformáciami a s zahraničnými zásahmi do volieb. Ruska a jeho politiky otvorenie si tvoria, tvrdia, že chcú vytvoriť spoločný priestor uh, so susednými krajinami uvrátane pobalských štátov. A už uh, vlastne aj od roku 2016 Lotyšsko uplatňuje osobitnú agendu pre boj proti takýmto dezinformáciám. Ja by som chcela zdôrazniť nevyhnutnosť uh, pôsobiť komplexným, holistickým spôsobom s týmto, alebo bojovať proti tomuto aby sme naozaj e, e, aj šírili otázky, ktoré súvisia s demokraciou a takáto, e, takýto postup si však vyžaduje silné národné médiá, štátom financované sociálne médiá, ale tiež je dôležité podporovať aj komerčné médiá, vrátanie lokálnych a národných. Takisto je veľmi dôležité uvažovať o ďalších dôveryhodných zdrojoch informácií. Rečnička bola prerušená, pretože prekročila svoj rečnícky čas. Ale na našej plenárke máme e, konferenciu. Musíte skončiť, lebo ešte môžete povedať jednu vetu maximálne. Takže paralelne s touto plenárkou je konferencia v Dome Európy v Estonsku, kde sú zástupcovia zo všetkých členských štátov a je to určite určite venované myšlienke, že musíme venovať aj v encyklopédiách e, priestor pre demokraciu v Európe. Ďalším rečníkom je pán Wallace. Ja som hlasoval proti tomuto uzneseniu. Ide o to, že Rusko, Čína, Irán, Severná Korea a Venezuela šíria dezinformácie, ktoré používajú antieurópsky extrémisti v celej Európe keď zatiaľ máme žiadnu konkrétne e, e, dôkazy, aby sa toto podporilo a Myslím si, že toto je tiež súčasťou dezinformačnej kampane voči iným krajinám, ktoré vlastne eh, vedie samotný na, na, na to. Um, najväčším spojencom na to je, sú Spojené štáty a tiež uh, eh, zohrozovali viac ako 50 krajín, ktoré boli, mali predtým demokraciu a tiež viac ako 50 lídrov v týchto krajinách bolo zavraždených. A čo, ak sú sankcie, ktoré momentálne sú zo strany EÚ proti Krímu, Venezuele, Severnej e, Koreji a podobne. Táto zbraň sa používa na zhoršovanie života obyvateľov a oni často potom menia svoj politický názor, pretože sú obeťou týchto sankcií. Predsednička, ďakujem pekne. Nasleduje pán Mariany. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som hlasoval proti tomuto textu, pretože, ako to povedal aj predchádzajúci rečenie, nie je tu žiadny dôkaz. Sú tu určité náznaky a všetci tí, ktorí sú proti stanovisku, by som povedal, proti tomu, čo robí Európska únia, vlastne sú v tejto skupine. Takže ja som hlasoval proti tomu, pretože vidíme, kam to smeruje. Je to proti dvom, trom krajinám. Chcel by som povedať, že vo Francúzsku E, Franc- Rusko je dosť oblúbené, ale nikdy tu neboli nejaké dôkazy o falošných informáciách. Jediná falošná informácia, ktorú sme v posledných rokoch vo Francúzsku mali, pamätám si, to sa týkalo Sýrie, bola to falošná informácia, ktorú šírili médiá štátu a vlastne informovali nás o tom, že taká a taká situácia, na to, aby sme si potom o pár mesiacov uvedomili, že vlastne to všetko bolo vymyslené. Takže pokiaľ ide o fake news, myslím, že nemáme teda čo koho poučovať. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Huk. Vážená pani predsednička, pokiaľ ide o integritu našich volieb, to je kritické, pokiaľ ide o prežitie demokracie. Vláda Spojeného kráľovstva povedala, že nemôžeme povedať, že tu nebolo vmiešavanie cudzie z roku 2016, pokiaľ ide o referendum články proti EÚ, ktoré podporovalo Rusko, obsahovali falošné informácie a toto sa dostalo všade. A práve v Spojenom kráľovstve aj zákony, ktoré hovoria o financovaní strán, majú nedostatky. Peniaze môžu jednotlivci dať, ale aj firmy. Nie len teda firmy v Spojenom kráľovstve, ale aj tie, ktoré sú aktívne za hranicami. Takže nedá sa zabraniť tomu, že peniaze sú, majú svoj pôvod v inej vláde alebo v iných krajinách. Naše noviny vlastne na, vlastní zo pár ľudí, ktorí vlastne ani často nežijú v Spojenom kráľovstve. Potreba reformy je obrovská, ide o tému a problém, na ktorom musí pracovať Európa spoločne. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo kolegyňa Rowit ťažk, strašné veci tento týždeň tak v Európe, ako za našimi hranicami nám pripomenajú, že seizmické zmeny, e, pokiaľ ide o stanoviska, sa udiali. Nevysloviteľné sa zrazu vyslovuje, nemysliteľné sa zrazu e, prezentuje. Pokiaľ ide o nenávisť, toto vychádza vlastne aj z našich vlastných oligarchických elít, ale máme dôkazy, že niektoré z týchto správ sú aj zahraničné. Potrebujeme silné interné regulácie, pokiaľ ide o volebné financovanie, ale musíme riešiť aj tie prapríčiny, pokiaľ ide o rastúce rozdiely a takisto rastúce bohatstvo iba hrstky ľudí v našej netolerantnej spoločnosti. Potrebujeme silné medzinárodné následky, sme bojovali proti vmiešavaniu sa nepriateľov zo zahraničia som podpísala toto uznesenie a hlasovala za, pretože naša Európska únia bola založená na politike priateľstva. Musíme obnoviť dôveru európskych občanov, aby jednoducho hlas mieru, priateľstva, jednoty a rozmanitosti znovu zaznel. Tento hlas musí zaznieť vo všetkých rozhovoroch medzi, bratoch a, medzi bratmi a sestrami na celom kontinente. Ale na to, aby sme to počuli, musíme takisto upriamiť a znížiť na hlasitosť tých, ktorí hlas a hovoria proti nám. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Moráš. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcel sa špecificky vyjadriť k tomu, že nesmieme byť zaspať na Vavrinoch, pokiaľ ide o otázku zahraničného vmiešavania, pokiaľ ide o integritu našich volieb. My sme žiadali špecifický výbor pre, preskúmávací a ten vlastne e, bohužiaľ nebol zrealizovaný, pretože kolegovia tu niektorí hovorili o dôkazoch a tvrdých faktoch a vlastne o toto sme sa usilovali aj my, aby sme urobili všetko to, aby to, čo máme k dispozícii, skutočne vychádzalo z faktov, aby sme chránili voľby a vyjadrovanie demokratickej vôle našich občanov v demokratických štátoch, ako aj v štátoch, ktoré sú našimi susedmi. Takže je to veľmi dôležitá téma, pokiaľ ide o rastúci vplyv dezinformácie, volebných podvodov a prípadov miešavania prideľovania sa zo zahraničia vo viacerých členských štátoch. Napriek skutočnosti, že nemáme takýto špecifický výbor, chcel by som povedať, že tento parlament a výbor LIBE a naša komisia ktoré začali vlastne sa venovať týmto témam, budú naďalej pokračovať vo svojej práci a že nezaspíme na Bavrínoch, pokiaľ ide o ochranu našich volieb. Ďakujem. Ďakujem a poslední dvaja rečníci. Nepočula som veľmi dobre tých rečníkov, tak vás požiadam, buď hovorte hlasnejšie, alebo technici by mohli zvýšiť hlasitosť. Teraz dostane slovo pán Alár. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som hlasoval za toto pozmenené uznesenie, ale chcel by som povedať jednu vec svojim kolegom, keď hovoríme o, keď používame slovo zahraničné, musíme byť jednoducho obozretní, aby sme neútočili na jednotlivcov a útočili skutočne na tých, na ktorých máme útočiť. To sú štátni a neštátni aktéry z tretich krajín. Prečo to hovorím? Pretože máme tu takú klímu plnú netolerancie a to v celom svete, aj v Európskej únii. Ja som cudzincom vo svojej vlastnej krajine, v krajine, ktorú tu reprezentujem, tu v tomto parlamente. My sme všetci cudzincami, navzájom. Avšak niekedy pejoratívne názvy ako cudzinci, mali by sme sa vyhybať takýmto termínom. Jeden príklad. V škótskom parlamente máme zákon, ktorý, o ktorom sa momentálne hlasuje, pokiaľ ide o franchise, pokiaľ ide o tých, ktorí opúšťajú krajinu, aby mohli hlasovať. Takže zdieľajme naše demokratické hodnoty aby sme urobili všetko preto, aby ľudia mohli hlasovať, či sú cudzinci alebo nie, ak žijeme v jednom štáte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Šojdrová. Ďakujem pekne kolegovia a kolegyne. Ja považujem túto diskusiu a toto uznesenie o vonkaj, zahraničnom ovplyvňovaní volieb a dezinformácií v európskych procesoch. Považujem to za veľmi dôležité a preto som to aj podporila. Takisto je dôležitá tá časť, kde apelujeme na Európsku komisiu, aby tu bola väčšia podpora, či finančná alebo personálna. Pokiaľ ide o East of Stratcom, to znamená túto skupinu, ktorá sa venuje práve šíreniu dezinformácií, bojom proti dezinformácii v tejto časti Európy. Teším sa, že Európsky parlament toto uznesenie prijal. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Claire Fox. Ja som hlasovala proti tomuto návoru, pretože čo to vlastne hovorí? Rečnička bez mikrofónu. Čo to hovorí voličom? Hovorí sa, že vás oklamali, že nie ste schopní hlasovať a neviete ani za čo ste hlasovali dezinformácie, myslím, že sme o tom počuli príliš veľa tu v parlamente, dokonca aj ohováračky a obviňovanie, pokiaľ ide o Veľkú Britániu. Chcela by som povedať, voliči za Brexit nehlasovali preto, že ich ovplyvňovali Rusi na Facebooku, ale preto, že my veríme zvrchovanosť. Chcela by som varovať našich európskych kolegov, pokiaľ ide o vmiešavanie sa do európskych volieb, Európska únia bohužiaľ sa vmiešava do národných záležitostí a volieb. Vmiešava sa, keď sú tu referendá. Írsko, Francúzsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo. Povedali im, že hlasujte opäť, lebo ste to nezvládli. Hlasujte opäť, pokým nebudete hlasovať tak, ako to my chceme. A čo je ešte horšie, je tento návrh, že vlastne Európskej únii má dať možnosť hodnotiť to, čo my vidíme a to, čo čítame. Ja som hlasovala proti tomu, pretože tu ide skôr o Európsku úniu a nie o daňových poplatníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Ždanoka. Yes, thanks, Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som hlasovala proti tomuto uznesenie. Musíme posilňovať demokratické procesy, ale nie takýmito navrhovanými e, nástrojmi. Napríklad pokiaľ ide o posilnenie Istra Trust Force na permanentnú štruktúru, to si vyžaduje finančné, finančnú podporu vyššiu pokiaľ ide o zdvojnásobenie prípadov týchto fake news za rok 2019 v porovnaní s ostatnými rokmi, ale pokiaľ ide o skutočný dôvod, tak to je zdvojnásobenie rozpočtu pre Stratkom na tento rok a nie je to naopak. Takže ako keby dopyt zvyšoval ponuku. Ja dostávam e-maily od Stratkomu a napríklad pokiaľ ide o ten príbeh v ruskej televízii, kde sa hovorí, že je nemorálne, aby sme preparovali zviera pred deťmi. To tam bolo spomenuté ako prípad dezinformácie, ale jednoducho to bol skutočný prípad, pokiaľ ide o Dánsko. Takýmto spôsobom vlastne akákoľvek kritika môže byť kvalifikovaná ako dezinformácia. Do tohoto chceme dávať milióny eur? Ďakujem pekne, pán kolega Džambasky. Vážená pani predsednička, vážení páni, vážené dámy, ja som podporil toto uznesenie. vlastne v nedávnej minulosti sme videli také prípady takéhoto vmiešavania tak v Európe, ako aj v Spojených štátoch amerických. A Vlastne nejde tu vždy o otázku cudzieho vmiešavania. Máme tu aj financovanie v rámci Európy, ktorého cieľom je zmena verejnej mienky, zmýšľania ľudí, ktorí by vlastne chceli prevziať svoj osud do vlastných rúk. My sme to videli v Maďarsku, v Polsku, ako aj v Bulharsku zelení a iní obhajujú kriminálnikov pod záštitou alebo pod rúškom Helsinského výboru. Takže toto vlastne je vplyv na zmýšľanie občanov Bulharsko. Ja som jednoducho proti tomu. Ďakujem pekne, pán kolega Polčák. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tento návrh uznesenia jednomyselne, jednoznačne podporil, hoci niektoré prostriedky, s ktorými vlastne to uznesenie počíta, sú sporné ja však si myslím, že to, čo nie je problémové, je to, že sú tu snahy tretich štátov, tretich mocností vplývať na voľby, či už na národnej alebo nadnárodnej úrovni. Myslím si, že toto jednoducho je tak. Oceňujem aj prácu fínskej novinárky pani Jessica Jaro, ktorá zdokumentovala existenciu farmy trolov v Petrohrade. Takže ako tom niekto pochybuje, ako to tu, sme to tu počuli, tak tie dôkazy sú absolútne hodnoverné. Pozrite sa iba na to, akým spôsobom sa tu razantne vyšetruje e, krajina ako Spojené štáty americké. Myslím, že to je rázne šetrenie situácie a myslím, že toto by bolo na prospech aj európskemu priestoru. Ja to podporujem Treba však podporiť aj médiá, či už verejné, tak aj komerčné, aby sa informácie zdieľali a tie siete, ktoré sú za tým, aby sme e, zastavili. Ďakujem. Ďakujem a posledným prihláseným k tejto téme je prihlásený Petras Austrievičus. Ďakujem pekne. E, bol som prekvapený, keď som sa dozvedel o e, falošných webových stránkach o parlamente. Volalo sa to EP Today. Podľa Európskej únie Istratcom Task Force, ktorá vlastne svoj obsah takýmto spôsobom prezentuje, to e, dávajú sa tam obsahy vlastne z kremlinskej propagandy. Na to už máme dôkazy, a to sú dôkazy pre tých, ktorí vlastne nevnímajú, že tu je propaganda okolo nás. Musíme posilniť občanov a posilniť ich schopnosti, zručnosti, aby rozlíšili fakty od klamstie. Musíme podporiť takých aktérov, ako napríklad EU stratkom Task Force, ktoré pracujú neunávne na to, aby odhalili dezinformácie zo zahraničia. Čo je viac, musíme zlepšovať mediálnu gramotnosť na to, aby sme umožnili a podporili e, zlepšiť situáciu zo strany občanskej spoločnosti. Apelujeme na túto situáciu aj medzinárodne tým, že budeme zvyšovať e, finančné finančné zdroje do tých aktivít, ktoré som práve v pozitívnom duchu vyzdvihol. Takisto budeme apelovať na vysokú predstaviteľku Európskej únie, aby sa sústredila ako na jednu zo svojich priorit práve na túto oblasť. Ďakujem pekne. A teraz e, ďalšie vysvetlenia hlasovania sa týkajú viatročného finančného rámca a začína pán, e, pani kolegyňa Strugariu. My potrebujeme rade vyslať jednoznačný signál pred diskusiou, ktorá nastane. Takže preto sme hlasovali tak, ako sme hlasovali. Prekvapilo ma, že to podporili tieto štyri hlavné politické skupiny parlamentu. V usnesení nie je jediné slovo o novom finančnom nástroji na podporu občan, občanskej spoločnosti, nástroja pre e, práva a hodnoty. A tento parlament vždy podporoval občianskú spoločnosť. Potrebujeme teda vhodný nástroj na to, aby sme mohli plniť tento program. Nie je pre nás priateľné, aby sa nehovorilo a aby sme nepožadovali viac opatrení v tejto oblasti, práve pred, týždňovou diskusiou, pretože rola e, e, tejto občianskej spoločnosti v krajinách ako Maďarsko, Bulharsko, e, Polsko, ale aj v Rumunsku sa zmenšuje. Ďakujem. A teraz pán, pán Lenaers. Ďakujem, pani predsedajúca. Súdny dvor povedal, že 300 miliárd eur, to je dvakrát viac než eh, bežný rozpočet, eh, sa nakoniec nenajde. A ľudia tu sa eh, ešte dožadujú navýšenia rozpočtu v budúcnosti. Samozrejme aj Brexit bude mať svoje dôsledky pre rozpočet, ale máme kritickejší prístup pri pohľade na rozpočet, kde môžeme nájsť viac peniazy, kde môžeme obmedziť výdavky, potrebujeme nové priority. To však neznamená, že potrebujeme viac peňazí. Toto nie je vianočný stromček. E, jednoducho treba, aby tu bola určitá rovnováha. Takže treba postupovať veľmi obozretne pri vynakladaní peňazí e, žiadne politické darčeky, za ktoré potom budú musieť zaplatiť daňovníci. Treba postupovať rozumnejšie a preto sme hlasovali proti tomuto uzneseniu. A teraz pán Lešek Miller. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja podporujem e, stanovisko, pokiaľ ide vradočný rozpočet, ale chcel by som zrať pozornosť na dve otázky. No, pokiaľ ide e, naďalej nejasný Brexit, myslím si, že Európska komisia by mala pripraviť aj nejaký havarijný plán, keby v prípade, keby odišla Británia bez dohody a už v podstate od minulého roku už aj prestala prispievať do spoločného rozpočtu akékoľvek príspevky. Ja si myslím, že tu treba nájsť nejaké riešenie, ktoré zabezpečí zabezpečí istotu e, výplat príjemcom programov, ktoré sú financované úniou vo všetkých členských štátoch. E, v tom vrátane aj v veľkopolského e, regiónu v Polsku, ktorý mi teda dali mandát, aby som tu bol europoslancom. A druhá vec je reforma vlastných eh, príjmov. Ja som presvedčený, že pokiaľ ide o hľadanie nových zdrojov financovania, mali by sme nájsť a nové fiskálne eh, príjmy, vrátanie digitálnej dane a myslím si, že všetky internetové firmy, ktoré v Únii eh, si generujú kolosálne zisky, ale neodvádzajú žiadne dane alebo príslušné dane, len preto, že ich ich sídla sú mimo hranic Európskej únie. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Prepačte, ja som prestala sledovať čas, je to moja chyba. Takže ste mali ešte pár sekúnd. Ehm, teraz pán kolega Palmer. Nechce sa vyjadriť? Takže pani kolegyne Šojdrova, prosím. Ďakujem za slovo, Kolegyne a kolegovia, ja som toto uznesenie ohľadom viacročného finančného rámca podporila, aj napriek tomu, že som váhala úplne pre tie isté príčiny, aké tu uviedol e, kolega Leners. Ja som to podporila preto, lebo sa domnievam, že tento faktor času je dôležitý a my sme chceli vyzvať, aj vyzývame Európsku radu, aby sa čo najskôr dohodla s Európskym parlamentom a aby bol prijatý stabilný rozpočet, lebo všetci chceme financovať dôležité programy ako Erasmus, Horizon, chceme financovať e, politiku súdržnosti, spoločnú poľnohospodárskú politiku a tu hrozí isté provizórium a samozrejme aj rozhodnutie o vlastných príjmoch, to je podmienka toho, aby ten rozpočet bol realistický. Mne sa nepáčilo to výrazné zvýšenie porovnaní s návrhom komisie, ktorá navrhla 1,11 a tu sa navrhuje 1,3. Tu treba nájsť rozumný kompromis. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz pani Vrecionová. Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasovala proti uzneseniu ohľadom e, viazočného finančného rámca lebo tu sa stále hovorí o stabilite, boji, boji proti um, klimatickým zmenám a podobne, ale um, nie je tam ten klasický sociálny plán. A okrem toho návrh uznesenia vyzýva na zavedenie napríklad uh, zdanenia podnikov, mm, digitálnych služieb, uh, zdanenia finančných transakcií a zvýšenie DPH a podobne. Ja mm, chápem, tú pozornosť, ktorú tomu venujú najmä naši kolegovia zo socialistického tábora, ale e, nie je to tak už v prípade tých, ktorí sa považujú za stredopravých politikov. Ide tu v podstate o zvýšenie daní, jednoducho povedané. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. A teraz pán kolega Žambasky. Ďakujem, pani predsednička. Ja som podporil toto uznesenie, ktoré je súčasťou e, stratégie Európskeho parlamentu na ovplyvnenie rokovaní ohľadom budúceho viazočného finančného rámca. Toto uznesenie obsahuje celý rád eh, stanovísk, ktoré sme už predtým podporili. Tento veľmi dôležitý prvok eh, je napríklad akčným e, plánom pre mm, núdzové situácie. To je taká záchytná sieť pre poberateľov európskych programov a umožňuje rozšíriť súčasný rámec, ak sa nedosiahne žiadna dohoda. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Wallace mal byť ďalší, ale nie je tu. Nevidím ho. A tak prejdeme k ďalšej téme a to je e, zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne a dám slovo pánovi, e, pánovi Palmerovi. Ďakujem. Ja by som chcel E, citovať. A zamestnávateľia menia svoje e, stanoviská a v mojom volebnom obvode sa bude zajtra konať industriálna priemyselná akcia, tak e, aby sme poukázali na potrebu pracovať najmä pre miestnú komunitu a ja chcem eh, vyjadriť svoju plnú podporu tomuto zajtrajšiemu podujatiu proti eh, novým praktikám, eh, ktoré prinútia pracovníkov stráviť menej času so svojimi rodinami, zvýšia na nich tlak zásadným spôsobom a práve preto sa zajtra zajtrajšia akcia má moju plnú podporu. Ďakujem pekne. A teraz pani kolegyňa Šojdrová. Ďakujem veľmi pekne. Aj v tomto prípade by som chcela vysvetliť, prečo som nakoniec hlasovala za túto správu. Obsahuje totiž návrhy, ktoré pri ktorých je dôležité, aby Európska únia zo svojej úrovne podporovala a vytvárala určitý tlak na všetky krajiny, aby tu neboli také krajiny, ktoré vlastne majú rôzne rýchlosti, najmä prístup k zamestnávaniu mladých ľudí. E, tu už máme určité európske nástroje, ktoré by krajiny mohli viac podporiť, Erasmus, Európsky sociálny fond, Európsky zbor Solidarity a podobne. Ide len o to, aby európske štáty boli aktívne a podobne je dôležitá otázka vzdelávania, kvality a dostupnosti vzdelávania, vzájomné uznávanie kvalifikácií. Nesúhlasím s unifikáciou európskeho systému zabezpečenia pre prípad nezamestnanosti, ale súhlasím s tým, aby tu bola určitá úroveň koordinácie a nastavenie spoločných minimálnych štandardov. To je dôležité. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, pani Fox má slovo. ja e, som sa e, zdržala hlasovania e, pri tomto hlasovaní, pretože je tu jedno veľké ale. Európska únia nám hovorí, e, že zaistuje práva pracovníkov, ale to je falošná správa. A e, dôkazom toho je, ako sa milióny ľudí pozerajú na svojich nadriadených a na to, ako narastá byrokracia. A Pozrieme sa na Grécko, Taliansko a na e, retoriku tam, ako ich e, Európska únia trestá úspornými opatreniami, ako zvyšuje chudobu a ponižuje národné štáty, tým, že im hovorí, že nemôžu rozhodovať o vlastných hospodárskych politikách oni sami. Takže ja som sa zdržala, pretože chcem podporiť práva pracovníkov a zamestnanosť, ale neverím Európskej únii, že je schopná toto zabezpečiť a apelujem na e, ostatných Európanov, ktorí chcú podporiť e, práva pracovníkov, aby sa nespoliehali na byrokratov z Bruselu. Ďakujem a teraz e, posledný rečník je pán Dambasky Ďakujem, pani predsedníčka, kolegyňa a kolegovia. Správa sa zameriava na to, aby sa podporili členské štáty pri nasolení väčšej rovnováhy, pokiaľ ide o sociálnu a hospodárskú dimenziu, aby podporovali digitálne zručnosti, najmä v malých a stredných podnikoch. Tento istý dokument obsahuje aj výzvy na väčší tlak na členské štáty, pokiaľ ide o migráciu O tom sme už predtým diskutovali v rámci dvoch správ a my sme tam zaviedli aspekty migrácie, ale tieto, a práve preto tieto texty nemôžu mať, mať moju podporu, pretože nezohľadňujú dostatočne subsidiaritu, ktorá umožňuje členským štátom za, zaoberať sa vlastnými problémami a otázkami na vnútroštátnej úrovni. A práve preto som hlasoval prosím sa držal. Ďakujem. Takže bude to predložené na schválenie parlamentom na ďalšom zasadnutí. Ak teda nie sú námietky, tak e, budem e, pokračovať ďalej s prijatými e, uzneseniami a tým pádom uzatváram toto rokovanie a odročujem zasadnutie Európskeho parlamentu až do budúceho týždňa. Ďakujem.